Dobre, popoludne všetkým. Ospravedlňujem sa za trošku neskorý začiatok, no myslím, že keď tu máme ministra, mm, mali by sme sa snažiť, aby mal dosť e, veľké publikum. Najprv k prijatiu programu nikto nemá nič proti. Dobre, takže považujem ho za prijatý. Mám pár oznamov. E, najprv vás musím informovať, že naša ďalšia schôdza e, v útorok ráno 1. februára tu bude s kandidátmi na predsedu alebo predsedov troch nových európskych orgánov dohľadu a Stále ešte čakáme na potvrdenie, že výbor zasnutie výboru v pondelok 7. februára um, bude tiež obsahovať uh, vypočutie Želna Kloda Triše uh, ako predsedu ECB a to bude 7. februára a stále ešte čakáme na niektoré posledné programové úpravy a tiež by ste mali vedieť, že koordinátori sa dohodli, že um, bude ďalšia mimoriadná schôdza výboru v čtvrtok ráno 10. februára a tam na programe bude zmena zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorá má veľmi hustý program a e, to um, bude e, spolu s programom, ktorý bol pôvodne plánovaný v pondelok 7. a e, vtedy e, sa plánuje ďalšie vypočutie a v tomto zmysle spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia budú vedieť o postupoch a zmenách e, v svojom harmonograme. A nakoniec vás chcem informovať, že prezident Van Rompuy prijal, že príde do rozpravy Vekon s národnými parlamentami, ktorá má byť 15. marca 2011. A teraz ideme na bod programu číslo 3 a to je e, výmena názorov s predsedom e, Rady ECOFIN a um, národným ministrom hospodárstva Maďarska, ktorý e, nám ako zvyčajne uvedie krátky príhovor a potom bude mať výmenu názorov. Um, Ďakujem pekne. Pani Bols, pani predsednička, vážení kolegovia, je to pre mňa podstou, že som tu s vami dnes eh, po obede a mm, zasadáme tu v rámci maďarského predsedníctva. Eh, ja ako vedúci Rady Ekofinu a tiež ako člen Maďarského parlamentu si veľmi cením úlohu Európskeho parlamentu. Z definície je to stredobodom demokracie a toto je teda správne miesto a mm, práve je vhodný čas, aby sme prediskutovali e, niekoľko veľmi dôležitých a e, životne dôležitých otázok. Už sme ustanovili dialog medzi radou a komisiou a mm, my sme na správnej ceste, aby sme zriadili dialog medzi radou a parlamentom a toto samozrejme bude viesť k trialógu, teda Rada, Komisia aj Európsky parlament e, majú spoločnú zodpovednosť, aby posilnili eurozónu a tiež, aby riešili všetky životne dôležité témy, ktoré máme pred sebou. Dovolte mi, aby som vám naznačil, čo je na zozname maďarského predsedníctva v súvislosti s ekonomickými a finančnými vecami. V kocke musím zdôrazniť eh, význam ekonomických a finančných eh, veci počas nášho predsedníctva. Oni sú stredobodom predsedníctva v týchto šiestich mesiacoch. Máme životne dôležité témy na stole, napríklad zmena zmluvy a ekonomické vládnutie a všetky zákonné predpisy. Počas týchto prvé trvanie európskeho semestra a tiež európsky mechanizmus stability je na programe. Všetky tieto štyri životne dôležité veci sú vzájomne prepojené a musíme ich riešiť zároveň, aby sme vyslali signál medzinárodným peňažným trhom a našim voličom, že my to zvládneme. Pani Bosová, vážení kolegovia, áno, máme spoločnú zodpovednosť a ako predseda Rady ECOFIN som pripravený vami pracovať veľmi blízko na všetkých otázkach, ktoré sú na stole. Dovolte mi načrtnúť hlavné témy Rady ECOFIN počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Samozrejme, máme legislatívny balík ekonomického riadenia, máme tiež plnenie európskeho semestra, ako som naznačil. Je to prvýkrát, čo to robíme. Budeme mať e, balík naradenia o finančných službách na stole a máme tiež plnenie alebo formovanie permanentného krízového mechanizmu, tzv. európsky mechanizmus stability. Musíme riešiť G20 a vonkajšie činnosti medzi tým a tiež musíme pokryť niekoľko naozaj dôležitých daňových otázok e, s osobitnými cieľmi a právnymi iniciatívami. Tiež budeme mať e, prehodnotenie finančného rámca, teda nasledujúceho viacročného finančného rámca pre celú EÚ. Ak dovolíte, rád by som vám uviedol pár pripomienok e, k týmto témam a tiež by som rád načrtol časový plán pre tieto práce. Čo sa týka ekonomického riadenia, je tu 6 zákonných predpisov. Ako viete, bola zdôraznená dôležitosť posilniť ekonomické riadenie v EÚ v dôsledku ekonomickej a finančnej krízy. To sme všetci postrehli a je to tiež zohľadené v správe pracovnej skupiny, ktorú schválila Európska rada a v šiestich e, legislatívnych návrhoch, ktoré vydala komisia. Najdôležitejšie e, výzvy v oblasti ekonomického riadenia sú posunenie fiskálnej disciplíny, tým, že dávame dôležitejšiu úlohu verejnému dlhu v pakte rastu a stability. A tiež je životne dôležité posilniť národný e, fiskálny rámec e, členských štátov. Tiež kľúčovou prioritou maďarského predsedníctva je dospieť k dohode v Rade so všetkými šiestimi alebo o všetkých šiestich legislatívnych návrhoch do konca prvého štvrť roka 2011 najneskôr. nakoľko predsedníctvo je odhodlané vykonávať ďalej intenzívne neformálne aj formálne konzultácie s Európskym parlamentom za účelom umožniť e, konečnú dohodu so spoluzákonodárcom, teda vami, čo najskôr. Predsedníctvo je silno odhodlané splniť e, tento prísmný harmonogram, ktorý bol schválený na decembrovej Európskej rade. Zvýšiť to dôveru a posilniť to dôveryhodnosť e, našich ekonomických politík. Viem a všetci vieme však, toto všetko vyžaduje obrovské úsilie od všetkých členských štátov a aj zo strany Európskeho parlamentu. V dôsledku toho všetky naše ekonomiky budú mať e, prospech z prijatia a plnenia tohoto nového rámca, čím vyšleme silné signály o záväzkoch e, členských štátov a Európskej inštitúcií plniť e, udržateľný a vyvážený rast, teda stredobodom našich ekonomických priorit je ekonomické riadenie a je dôležité, aby sme k tomu dali posledné slovo. Čo sa týka harmonogramu plnenia balíka ekonomického riadenia, v decembri 2010 rada ustanovila harmonogram, budeme mať zmenu zmluvy a 6 legislatívnych návrhov a do konca marca by sme mm, radi dospeli k dohode v rade o týchto. Potom a samozrejme medzičasom. No potom by sme radi mali formálne aj neformálne trialógy a schôdze s Európskym parlamentom, osobitne s výborom EKON do júna a toto je cieľom maďarského predsedníctva. Radi by sme mali legislatívne návrhy dokončené a schválené Dovolte, aby som obratil vašu pozornosť na európsky semester. Ako všetci vieme, uvedenie európskeho semestra v roku 2011 nám dá jasný exante rozmer pri koordinácii ekonomickej politiky na úrovni EÚ a dúfame, že to zabezpečí časnejšie politické usmernenie členských štátov tento semester poskytne rámec pre zosúladenie mm, časového harmonogramu pre predkladanie programov stability a konvergencie s makroekonomickými výhľadmi a s národnými programami mm, postupovania a plnenia programov EU 2020. Všetky prvky tejto koncepcie sú pre nás životne dôležité. Tu mám na mysli národné reformné programy a tiež plány EU 2020. Tieto sú všetky prepojené a všetky majú za cieľ posilniť ekonomický rast a zvýšiť mieru zamestnanosti, aby medzi tým sa riešili ekonomické a finančné veci. Stavajúc na diskusiách o každoročnom prehľade ekonomického rastu, ktorý vydáva Európska rada rada bude dávať členským štátom usmernenie politik, ktoré musia naplňať pri príprave ich konečných národných reformných programov. Nakoniec chcem povedať, že stanoviska a odporúčania, ktoré um, budú prijaté po dôslednom zhodnotení týchto programov, treba zohľadniť pri príprave národných rozpočtov. Čo sa týka konečného úspechu európskeho semestra, môžem povedať, že Plánuje sa, že Rada ECOFIN príjme závery vo februári o fiskálnych a makroekonomických e, výzvach a to na základe každoročného prieskumu ekonomického rastu a vypracujeme komplexnú správu v marci. Na základe záverov marcovej Európskej rady členské štáty pripravia a predložia svoje národné reformné programy a ich programy stability a konvergencie. Toto je cieľom Európskeho semestra, aby sme mali komplexné národné reformné programy a tiež komplexné programy stability a konvergencie. Zmysluplný európsky semester možno dosiahnuť len keď aj členské štáty, aj komisia sa budú snažiť e, toto naplňať e, v prísnom harmonograme, aby mohli byť špecifické programy pre jednotlivé krajiny prijaté. Takže celkovo časový plán je daný. Tento schválila Rada v decembri 2010. V januári Rada ECOFIN už preberala všetky témy spojené s európskym semestrom a v januári v januári pred schôdzou ECOFIN sme mali kazoročný prehľad ekonomického rastu. Už sme si ho prečítali. Do konca marca ECOFIN prinesie komplexnú správu a tiež v marci do konca mesiaca rada bude mať závery k témam Európskeho semestra a v apríli všetky členské štáty EÚ budú mať e, národné programy štrukturálnych reforiem. A nakoniec toto všetko bude viesť e, ku záverečným rozpočtom členských štátov. A dúfajme, že všetky tieto práce budú viesť ku konečnému dokončeniu programov v roku 2020. Dovolte mi, aby som upozornil na finančné služby, na nariadenie o finančných službách. Čo sa týka finančnej krízy, bolo preukázané, že potrebujeme lepšie nariadenie o finančných službách. Toto je očividné. Tieto návrhy začali už počas predchádzajúcich predsedníctiev v trojke a počas nasledujúcich 6 mesiacov budeme stavať na tomto pokroku a tiež budeme uľahčovať diskusie o e, viacerých nových e, témach, ktoré máme na stole. Budeme venovať e, náležitú pozornosť počas maďarského predsedníctva kumulatívnym účinkom a e, súladu medzi týmito prácami. Ako viete, máme e, novú architektúru pre finančný systém a to Európsku e, radu pre systém riziko a tri nové európske dozorné orgány, ktoré začnú fungovať začiatkom januára. Rád by som povedal, že toto je dôvod, prečo je prioritou maďarského predsedníctva uzavrieť e, rýchlu dohodu o smernici Omnibus 2 a tiež by sme radi zmenili smernice o solventnosti 2 a mm, prospektoch e, tým, že udelíme potrebné právomoci tým e, novo zriadeným orgánom, ktoré teraz veľmi potrebujú, pretože už fungujú. Aby sme opäť e, získali dôveru, je potrebné, aby sme znižili systémové rizika a posilnili transparentnosť na finančných trhoch. Európsky trh, ak e, bude takéto nariadenie, bude upravovať e, trh a reguláciu trhu s derivátmi a s účtovacími domami. Ďalšiu vec, ktorú musíme upraviť a regulovať, je trh s cenými papiermi a um, ich e, krátkodobým predajom a e, tiež e, úverové a dlhové swapy. Tým, že zharmonizujeme to v EÚ, um, toto naredenie znemožní rôznym členským štátom eh, plniť, eh, na naplňať rôzne domáce politiky, čo viedlo k škodlivým dôsledkom. A my nechceme, aby táto neistota sa zvyšovala, práve naopak, my by sme radi znížili neistotu v našich systémoch. Dovolte mi, aby som vám naznačil, témy, ktoré sú spojené so zdanením. Maďarské predsedníctvo by chcelo pokračovať v práci, aby obmedzilo terajšie rozdiely medzi členskými štátmi v daňovej sfére. Všetky snahy vynaložíme na to, aby sme rokovali o rozšírení mm, predmetu a rozsahu smernice o zdanení úspor, aby sme dosiahli politickú dohodu. Pretože potrebujeme politickú dohodu, to všetci vieme. Okrem toho mm, spustíme rozhovory o prehodnotení smernice o energetickej dani na technickej úrovni. Oktobrová Európska rada už vyzvala radu, aby začala s vypracovaním zdanenia finančnej sféry. Ako viete, Maďarsko zaviedlo um, bankový poplatok a teraz máme 10 e, štátov, ktoré majú takýto bankový poplatok alebo odvod alebo daň. A toto je dôvod, prečo by sme chceli prediskutovať túto tému, teda zdanenie finančnej sféry. Počas nášho predsedníctva by sme chceli pokračovať s diskusiou o tejto téme na mm, vysokej úrovni a cieľom je stanoviť eh, zásadné princípy a v prvej fáze potrebujeme zásadné princípy. A potom by sme radi k tomu dospeli k dohode. A nakoniec by som rád upozornil na rozpočet EÚ. Ako všetci vieme, v vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti e, viedol k zmenám v pravidlách, ktoré platia na rozpočet EÚ. Časné prijatie týchto zmien do príslušnej legislatívy je pre nás dôležité. Predsedníctvo preto je odhodlané pracovať v úzkej spolupráci so všetkými e, relevantnými inštitúciami o prijatí Lisabonského balíka. A samozrejme, my nie sme sami v globálnej ekonomike, sú tu žiaľ aj ďalší hráči. Teda je tu vonkajší či globálny rozmer nášho predsedníctva. Čo sa týka vonkajšieho rozmeru, um, bola vykonaná značná práca na globálnej úrovni, aby sme koordinovali reakcie na výzvy ekonomickej a finančnej krízy. G20 sa ukázalo byť e, účinné a dôveryhodné fórum pre aspekty globálneho ekonomického riadenia. To sme všetci postrehli a je našim cieľom e, zabezpečiť, že pozícia štátov EÚ bude účinne koordinovaná. Tento proces vľahčí skutočnosť, že Francúzsko um, predseda G20 a maďarské predsedníctvo s nimi bude naplno spolupracovať. A ešte jedno slovo k nášmu vonkajšiemu rozmeru. Súčasne s prebiehajúcou prácou v Rade pre životné prostredie jedna z úloh pre Radu ECOFIN v prvom semestri bude pripraviť spoločnú pozíciu ktorá sa zameriava na dlhodobé otázky financovania klimatických zmien. Teda klimatické zmeny sú teraz na stole a radi by sme začali s prípravou spoločnej pozície otázok dlhodobého financovania klimatických zmien. Drahí kolegovia, toto je toto je podstata maďarského predsedníctva a dovolte mi na záver krátkeho vystúpenia opäť zdôrazniť skutočnosť, že máme spoločnú zodpovednosť a rád by som osobne sa mi budoval úzke vzťahy, aby som dokončil všetky témy, ktoré sú vzájomne prepojené a ktoré sú na stole. Pani Bowles, to bol môj úvod. Um, uh, got, uh... Ďakujem veľmi pekne. Teraz nám ostala dobrá hodinka na otázky. Bola by som rada, keby poslanci signalizovali, či sa chcú spýtať nejaké otázky. Jean-Paul Gazes sa prihlásil, Jorgen Klute, Udo Bumen, Leon Langok, Astrid, Astrid Luling, Ilde Kolgal. Ešte niekto? Sylvie. Filip. Ešte niekto? Pán Langen? Ak chcete, eh, prihláste sa teraz, nenechávajte to na neskôr. Jean-Paul. Čiže niekoľko otázok, rozdelíme si to a potom si vypočujeme odpovede. Tie odpovede budú podľa možnosti krátke. Jean-Paul. Ďakujem pekne. Pani predsednička, e, vítajte, pán minister. Chcel som vám poblahoželať k programu, ktorý ste nám oznámili. Pokiaľ ide o našu skupinu, tak vás ubezpečujeme o tom, že vám maximálne vidíme ústrety. Ale aby sa tak e, mohlo uskutočniť, tak musí e, predsedníctvo byť rozhodné a musí zohrať svoju úlohu. Nemôže byť len hovorcom rady, Predsedníctvo musí hľadať riešenia iniciatívne a musí e, sa snažiť o dialog. Treba jednoducho nájsť e, riešenia pre tie ťažké témy a bolo by dobré e, dopracovať sa k niečomu konkrétnemu pred koncom maďarského predsedníctva. Viete, že sú tu isté reakčné lehoty a preto si myslím, že je dôležité, aby sme išli čo najrychlejšie a čo najlepšie a presadiť aj názory parlamentu. Teraz pôjdeme v poradí, v poradí, tak ako ste signalizovali, pán Glute. Ďakujem. Mám otázku, ktorá súvisí s hospodárskym riadením. V posledných mesiacoch, v poslednom roku sme boli svedkami toho, že viacero menších krajín na juhu a juhovýchode Európy sa stali obeťami špekulácií. Tieto špekulácie výrazným spôsobom prispeli k tomu, že došlo k zadlženiu týchto krajín. Návrhy v oblasti hospodárskeho riadenia, ktoré boli predložené zo strany komisie, predpokladajú, pomerne konzekventné potrestanie tých krajín, e, ktoré sa nedržia kritérií zadlženia. Ak je to ale tak, že istá časť zadlženia, ktorá súvisí s týmito krajinami, nie je z ich vlastného zavinenia, ale je dôsledkom špekulácií, aký je váš postoj k tomuto, pokiaľ ide o nejaké konkrétne návrhy potrestania? Je to podľa vás akceptovateľné? Z nášho pohľadu, z pohľadu e, frakcie teda lavičiarov, to nie je akceptovateľné. Je to automatizmus, ktorý je zameraný nesprávnym spôsobom, pretože to znemožňuje krajinám dostať sa z takejto negatívnej situácie. A ešte k tomu druhý aspekt, a už som avizoval, mechanizmy, ktoré boli predložené na diskusiu zo strany komisie, môžu v najhoršom prípade viesť k zhoršeniu krajín, zhoršeniu stavu v krajinách, predovšetkým tých malých krajinách, Minulý rok sme mali rok boja proti chudobe a sociálnej exklúzii. Komisia 16. decembra minulého roku to povedala vo svojom oznámení a teda konštatovala, že v budúcnosti bude robiť posúdenie e, sociálnej únosnosti alebo akceptovateľnosti z pohľadu všetkých opatrení, ktoré bude komisia predkladať v rámci svojich iniciatív. Ako to vyzerá z vášho pohľadu? Je možné nejakým spôsobom reflektovať takýto sociálny rozmer vo všetkých tých politikách a opatreniach? Ďakujem pekne. Nagyon szépen köszönöm eh, a kérdésüket. Ďakujem pekne, ďakujem za otázky. Dovolte mi teraz odpovedať v poradí. Najskôr otázka pána Žán Póla. Ďakujem za to, že ste nadviazali na predchádzajúce diskusie. E, my sme vlastne hovorcami v súčasnosti aj v budúcnosti EÚ. Nie sme hovorcami ničoho iného, ale všetky priority, ktoré boli formulované maďarským predsedníctvom, sa týkajú posilnenia súčasnej pozície Európskej únie a konkrétne sú e, zamerané na posilnenie budúcej pozície EÚ. My ako maďarské predsedníctvo sme prijali záväzok k posilneniu Európskej únie. Silná EÚ je našim cieľom a preto je nevyhnutné posilniť eurozónu a zabezpečiť silné a vitálne euro. Ako ste už poznamenali právom, musíme konať rýchle, ale musíme prijímať správne rozhodnutia. Čiže tak rýchlosť, ako aj správnosť sú požadovanými ingredienciami. Pokiaľ ide o uplatňovanú technológiu, dovolte mi citovať známeho historika, ktorý povedal, že toto je veľmi dôležitá vec, pretože pokiaľ ide o vývoj ľudstva, e, zaznamenali sme tri hlavné piliere vývoja. Prvým bol kultúrny, druhým pilierom e, boli geografické záležitosti a tretím pilierom bol technologický pokrok. Takže je veľmi dôležité, akú technológiu si zvolíme. Minulý december sme mali prvé kolo diskusí aj s pani Bousovou a v rámci tohoto kola diskusí sme už e, načetli tie najpodstatnejšie body, ktoré sa týkajú finančných a ekonomických priorít maďarského predsedníctva. To bola neformálna diskusia však. A pokiaľ ide o otázku technológií, aj v budúcnosti by sme si mali zvoliť paralelný prístup, pokiaľ ide o iniciáciu, ako aj príjmanie formálnych, ako aj neformálnych diskusí s cieľom pripraviť pôdu na rozhodnutia, pretože v prípade takýchto legislatívnych návrhov sú potrebné, týchto všetkých týchto šiestich sú potrebné spoločné snahy, spoločné úsilie, čiže na to, aby sa nám podarilo dospieť k rozhodnutiu, aby sme dokázali završiť právne postupy v rámci 6 mesiacov nášho predsedníctva. Bude si to vyžadovať veľa neformálnych diskusí na to, aby sme propagovali myšlienky, ktoré hlásame. Pokiaľ ide o druhú otázku, ktorú položil pán Krojc, bola to otázka politického charakteru, nie len čisto ekonomická, pretože obaja sme politikmi, ktorí sú zodpovední za ekonomické politiky a aj za osudy európskych občanov. Je nám úplne jasné, že je tu medzera medzi krátkodobým a dlhodobým horizontom a je tu isté napätie medzi týmito dvoma rozmermi. A to znamená, že z pohľadu krátkodobého musíme posilniť naše rozpočty. Máme dva spôsoby, ako to dosiahnuť. aby sme boli schopní eh, v rámci nadchádzajúcich rokov udržať eh, mieru deficitu pod 3%, predovšetkým v krajinách eurozóny. Maďarsko sa podujalo dosiahnuť takýto cieľ ešte tento rok, pretože Maďarsko v roku 2011, eh, nechcel som si, nechcem si teraz obliekať kabát maďarského ministra, chcel som len poukázať, že našou snahou bude dosiahnuť deficit, ktorý bude po 3% HDP v roku 2011 ale veľká časť eh, toho napätia vzniká v súvislosti s štátnym dlhom, so štátnymi dlhmi. Pretože zo 7% došlo k navýšeniu na 8% v rámci eurozóny a do roku 2014 eh, predpovede sú také, že tento dlh sa môže zvýšiť až na úroveň 100% z HDP. Teda to je štátny dlh v prípade, že sa nám podarí tieto dve slabé stránky vyriešiť, ak teda budeme schopní vyriešiť naše rozpočtové situácie, ak budeme schopní riešiť aj štátne dlhy, tak by sa nám mala naskytnúť možnosť a príležitosť realizovať stratégiu 2020 pretože ja ako Maďar, ako Európan sa stotožňujem so stratégiou 2020, ktorá sa sústredí na zamestnanosť, na vzdelávanie a na dlhodobé, dlhodobý a udržateľný vývoj v rámci Európy. A aby som ukončil moju odpoveď, pani Bolsová, my, Maďari, teda ja ako minister hospodárstva som v rámci formácie ECOFIN navrhol, aby sme sa sústredili na rast, na zamestnanosť, na rovnováhu a aj na riešenie demografických víziev. Zdá sa, že z krátkodobého hľadiska je najúčejším platobná bilancia, tá rovnováha, ale aby sme zabezpečili dlhodobý úspech, tak riešenie spočíva v raste zamestnanosti a hospodárstve, lebo takto sa dostaneme k trvodržateľným financiám, trvodržateľným deficitom a v znižujúcej sa miere zadlženosti. Dobre. Tentokrát e, dáme priestor troma otázka. Udo Liam a potom Astrid. Udo. Vážený pán predseda rady, spomenuli ste heslo štátnych dlhov. Keď sa pozrieme na štruktúru štátnych dlhov v Európe, tak je jasné, že vo veľkej miere vznikli z toho dôvodu, že preberali verejné rozpočty dlhy bank od finančných inštitúcií, ktoré sa vystavili veľkým rizikám a ktoré zlyhali. Vy sami v Maďarsku ste ukázali, že máte dostatočnú vôľu na to, aby ste v kritických situáciách vyrobili nové dane, tak aby ste sa dostali z krízy, kedy nadíde čas aj pre Európu, aby vyrobila nové dane pre finančný sektor a aby zaangažovala finančný sektor na nákladoch, ktoré sa viažu s odstraním tejto krízy. A nechcete na pomôcť odblokovaniu takéto zablokovanej témy, tak napríklad daň z finančných transakcií, Belgičania, vaši predchodcovia sú za to, hovorili ste o G20, teda aj Francúzi sú za takúto daň na finančné transakcie. Prečo tie banky a poskytovateľia finančných služieb by mali byť zdaňovaní? ktorí sú ktorí podporujú napríklad stredné a malé podniky, ktorí ešte dlho budú funkční aj v oblasti privátneho eh, bankovníctva. Prečo nie tí, ktorí robia napríklad vysokofrekvenčné, alebo teda obchodovanie s vysokou frekvenciou a ktorí sa vystavujú v značnej miere špekulácie, tu by istá, isté rozumné zdaňovanie pomohlo. Čiže mm, uvoľnite, tak povedať tú brzdu a pomôžte Európe v tomto ohľade. Ste na to pripravení? Liam. Pán predseda, výmenné kurzy, to je hlavná téma G20 a tento summit sa práve e, začína. E, vy ste povedali, že vám veľmi záleží na osude eurozóny, aj keď zatiaľ Maďarsko euro nemá. V Lisabonskej zmluve pritom uh, sa hovorí o tom, že politiku výmených kurzov definuje Rada a nie Európska centrálna banka, aj keď Európska centrálna banka má v rukách všetky nástroje. A preto sa pýtam, poprvé, či ako predstaviteľ rady sa obratíte na Európsku centrálnu banku a požiadate ju, aby zasiahla eh, do výmenného kurzu eura pretože mnohí odborníci si myslia, že je kurz nadhodnotený v porovnaní s dolárom a s juanom. A je to nevýhodné nielen pre e, vývoz, ale aj pre európsky priemysel, ktorý podlieha e, hospodárskej súťaži e, výrobcov, kde nie je euro a kde je podhodnotený dolár. A potom ešte otázka k eurodlhopisom. Vy ste hovorili o, o vašom uh, Eh, programe. Eh, spomínali ste veľa vecí, ale premočali ste euro dlhopisy a mnohí si myslia, že práve takéto euro dlhopisy dlhopisy budú dôležité na zabránenie eh, neracionálnej špekulácii vo vzťahu so štátnymi deficitmi. Takže prosím, upresnite vaše stanovisko. Astrid. Astrid. Ďakujem pekne, pani predsednička. V prvom rade sa chcem ospravedlniť vám aj pánovi ministrovi za a, meškanie, ale vinný, vinné sú belgické dráhy, aj keď som veľmi verná zákaznička. Pán minister, vy ste práve keď som vchádzala, hovorili o tom, že v rámci vášho ambiciozného pracovného programu budete hovoriť aj o zdaňovaní úspor chcete sa dopracovať e, k výsledkom, aj keď e, predchádzajúce predsedníctva zlyhali. Hovorili ste o istých pokrokoch, ale ja vám chcem pripomenúť, že Luxembursko nie je krajinou, ktorá e, stále tvrdí alebo hovorí iba, že nie. E, musí, musia sa najskôr dohodnúť všetky členské krajiny, aby boli rešpektované medzinárodné štandardy o výmene informácií. Teda e, v prípade vyžiadania takéto nástroje boli vytvorené a uplatňujú sa v mnohých prípadoch a my sme naozaj e, spolupracovali. Minulý rok Luxembursko súhlasilo s kompromisom vo veciach e, právnej daňovej spolupráce. Nebude sa nejak na, nebudú sa nejak nadivoko vymeniať informácie, ako to niektorí e, tvrdili, ale naozaj e, Luxembursko sa hýbe, nie sme zásadne proti. A potom vyjednávanie s tretími krajinami. Je to zásadná požiadavka. Treba síce bať na to, aby EÚ nebola e, znevýhodňovaná v porovnaní s najbližšími e, susedmi. E, e pokrivená hospodárska súťaž totiž to by naozaj bola veľmi e, škodlivá a myslím, že treba taktiež úprimne povedať, že aj tie tretie krajiny sa vyvíjajú a to takým smerom, akým si EU želá. A veci mm, sa nerobia zo dňa, zo dňa na deň. Pomaly, iste. E, Švajčiarsko napríklad e, vedie, vedie bilaterálne rozhovory s Nemeckom a Spojeným kráľovstvom, pokiaľ ide o zdaňovanie úspor a zdá sa, že Švajčiarsko je pripravené urobiť významné e, ústupky, takže počkajme si na výsledky týchto rozhovorov. Možno, že by sa tým mohli potom inšpirovať ďalší. A ešte, pán minister, dovolte, aby som vám pripomenula, že systém, ktorý skutočne fungoval je systém zdaňovania pri zdroji. No a výmena informácií, <laughs> toto je e, naozaj veľmi abstraktné, pretože tu sa ťažko hovorí o nejakých zásadných pokrokoch. Takže toľko som vám chcela povedať, pán minister, a ja dúfam, že vaše predsedníctvo bude úspešné. A prosím, zoberte do úvahy aj to, čo som práve povedala. Ďakujem, keby ste mohli zareagovať. Pán Wilman,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 Dobre, poprosím vás ešte raz. Môže to byť symbolická vec, že keď hovoríme o dani pre banky, tak tam technológia zaostávala najskôr Maďarsko a potom aj Spojené kráľovstvo zaviedlo takéto dane pre bankové subjekty minulý rok a z toho vyplynuli veľké intenzívne diskusie v súčasnosti je 10 členských štátov, ktoré prijali istý systém zdaňovania bankových subjektov. Sú aj prechodné alebo dočasné opatrenia, ale sú aj e, dlhodobé mechanizmy zdaňovania bankových subjektov, ktoré prijali niektoré členské štáty. Zavedenie dane pre bankové subjekty je riskantným rozhodnutím, je možné, že to odradí banky od investovania. Samozrejme, všetkých tých 10 členských krajín, ktoré sa rozhodlo uplatňovať takéto opatrenia, tak vznieslo veľmi dôležité argumenty, ktoré sa týkali ekonomických politík, v zmysle ktorých na to, aby bolo možné tvoriť rast a tvoriť nové pracovné miesta, nové kapitálové výdaje a investície, je nevyhnutné najskôr poupratovať tie rozpočty a pozastaviť istým spôsobom tendenciu zvyšovania štátnych deficitov a dlhov. Na to, aby sme boli schopní dosiahnuť rast, ktorý sme zaznamenali v EÚ pred rokom 2008, tak je nevyhnutné si poupratovať skôr pred vlastným prahom a treba riešiť aj rozpočtové otázky a takýmto spôsobom prispieť k zníženiu alebo pozastaveniu zadlženia. Ako náhle sa vám to podarí dosiahnuť, tak môžete potom započať obnovu hospodársku. Toto boli celkom uznané argumenty, argumenty uznávané všetkými členskými štátmi, ktoré sa rozhodli uplatňovať daň pre bankové subjekty. A ja poznám teda tie politiky, ktoré boli prijaté na úrovni týchto krajín a vo všetkých týchto krajinách sprevádzali takúto daň pre bankové subjekty aj iné opatrenia hospodárskych politík, ktoré sú cielenými opatreniami, ktoré majú posilniť sektor malých a stredných podnikov, investícií do malých a stredných podnikov a takisto aj tvorbu pracovných miest. Takže tieto dve veci idú ruka v ruke, pretože za iné okolnosti by sme e, vnímali len ten rozmer ktorý, rizika alebo rizikový rozmer. Maďarské predsedníctvo odporúča vypracovať systém zdaňovania bankových subjektov ktorý sa bude, ktorý bude zostávať z viacerých prvkov a ktorý bude harmonizovaný na úrovni EU. Dve otázky položil aj ďalší rečník. Moja odpoveď, odpoveď ekonóma. Ani doma, ani tu na úrovni rady ECOFIN by som nestanovoval nejaké ciele, pokiaľ ide o výmenný kurz pretože to by sme mali ponechať na finančné trhy a na e, nezávislé bankové subjekty. Myslím si, že to je vec, ktorá e, prirodzene vyplynie z udalosti na finančných trhoch a to platí aj pre ECB. Európska centrálna banka je nezávislým subjektom a pokiaľ ide o politikov, tak ani predseda Ekofinu by nemal nejakým spôsobom formulovať stanovisko alebo odporúčanie, pokiaľ ide akékoľvek imené kurzy. Našou úlohou je e, vytvárať prostredie pre hospodárske a ekonomické politiky, ktoré bez ohľadu na výmene kurzy bude napomáhať rastu, tvorbe miest, tvorbe pracovných miest, ktoré umožní posilniť pozíciu malým a stredným podnikom a takisto zvýši aj mieru porodnosti. V prípade, že k tomu príde, tak akýkoľvek výmenný kurz je pozitívny. Ako náhle nemáte rast, ako náhle nemáte deti, ako náhle nemáte pozitívne pracovné miesta, tak bez ohľadu na to, aký výmenný kurz si zvolíte, tak e, minie sa účinku. Ďalej spomínal sa aj otázka euroobligácií, dlhopisov. Podľa mňa je to dobrý, dobrý nápad, ale skôr ako budeme uvažovať e, nad takýmto úpisom eurodlhopisov, skôr ako by teda eurozóna nejakým spôsobom etablovala trh pre eurodlhopisy. Mali by sme si teda upratať doma, tak povediať, a takto sú zamerané aj priority maďarského predsedníctva. A preto my aj tvrdíme, že ekonomické a hospodárske riadenie, zmena e, zmluvy, európsky semester, vytvorenie mechanizmu stability, to všetko sú nevyhnutné nástroje smerom k posilneniu eura, eurozóny a v konečnom dôsledku aj Európskej únie. Ako náhle sa nám to podarí, tak potom ako silní hráči by sme boli schopní spustiť a oživiť aj trh s euro dlhopismi. A na to, aby sme mali dobrý a vitálny trh s eurodlhopismi, tak si to bude vyžadovať silné hospodárstvo, silnú ekonomiku, ktorá bude požívať aj dôveru aktérov. Ďakujem za príjemné slova, madam. Madam Luling. Maďarské predsedníctvo v rámci Rady ECOFIN by rado prispelo k riešeniu ktoré by viedlo k, k doriešeniu smernice o daniach Chceli by sme dosiahnuť politickú dohodu a toto je cieľ, ktorý sme si stanovili. Zdá sa, že sú tu dve veci, dva problémy, ktoré je nevyhnutné riešiť. Oba sú vo svojej povahe politického charakteru. Najskôr sú to otázka, je to otázka teda vonkajších podmienok, vonkajších okolností a druhá vec sa týka prechodnej fázy. Ja osobne by som to bol inicioval, bol by som inicioval bilaterálne diskusie s tými členskými štátmi, a teda ministrami tých členských krajín, ktorých pomoc je nevyhnutná na to, aby sme sa dopracovali k spoločnej politickej dohode. Zdá sa, že Rakúsko, Luxembursko, Dánsko, Taliansko, Francúzsko a samozrejme aj Spojené kráľovstvo a Švedsko by mali byť súčasťou programu a ministri týchto menovaných krajín by sa mali dohodnúť. Ako náhle príde k takejto dohode a snažíme sa k tomu dospieť formou bilaterálnych diskusí a výmenou názorov, potom môžeme pristúpiť k uzavretiu politickej dohody, pokiaľ ide o smernicu o úspore zdaní. Toto je jedna z dôležitých priorit maďarského predsedníctva a chceli by sme využiť všetky formálne prostriedky na to, aby sme sa dopracovali k tomuto cieľu. Ešte štyria rečníci sa hlásia. Silvia Filip, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán minister. Stručne jedna praktická otázka. Tu som. Ja som jedna zo spravodajkyn tohto balíčka. Správa v posledných, Európska eh, rada eh, v posledných záveroch eh, povedala, že je dôležité pridať vo veciach hospodárskeho riadenia a ja vám chcem povedať, že budeme môcť ísť naozaj rýchlejšie a maďarské predsedníctvo úspeje, ak sa vyhneme nejakému skosnateniu pozície rady v zoči voči e, stanovisku e, parlamentu, aj keď my musíme samozrejme brať do úvahy to, čo si myslí rada. Takže naozaj si myslím, že v nadchádzajúcich týždňoch sa môžete vyhnúť tomu, aby sa rada a parlament e, uberali úplne opačnými smermi, pretože Eh, inak je ohrozená tá lehota eh, jún. A potom otázka eurodlhopisov. Ja o tom hovorím v mojej správe, pretože si myslím, že je dôležité, aby sme o tejto otázke hovorili na pôde parlamentu, v tomto výbore, možno aj na plene. Vy hovoríte, že si najprv treba pozametať pred vlastným prahom. Áno, to je pravda, ale aspoň ja si nemyslím, že eh, tu nie je protirečenie medzi vytvorením eurodlhopisov a potom e, e, hospodárskou disciplínou. Ja by som chcela vedieť, čo si vy, vymyslíte o blue bonds, red bonds, Myslím, že mi rozumiete. Ide o systém, ktorý umožní vytvoriť tieto nástroje, ale zároveň e, bude aj podnetom k rešpektovaniu pravidiel. Ďakujem. A pán e, Lange a Karas e, sa prihlásili trošku neskôr, ale napriek tomu dostanú priestor. Teraz Filip a potom Korin. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tu som. Najskôr budem hovoriť o zdaňovaní. Najskôr musíme mať jasno v otázke zdaňovania, ak chceme mať vyvážené e, e, rozpočty a e, znova schopnosť investovať. Dva príklady. nebudem obkávať to, čo hovoril Udo o finančnom sektore. Vieme, že máme jednu verziu, čiže daň e, z finančných transakcií a potom i nová koncepcia, ktorá e, sa týka zdaňovania finančných aktivít. To navrhli niektorí. Ja by som chcel vedieť, čo si vy o tom myslíte. A po druhé, Maďarsko, myslím, e, sa odvážne rozhodlo e, uberať sa cestou daní z právnických osôb, ale ako si môžeme byť istí, že firmy naozaj budú e, platiť to, čo majú v Európe a potom zdaňovanie energií a taktiež boj proti daňovým podvodom. E, e, áno, jednoduchá otázka, ale odpoveď bude zložitá. Ja sa pýtam, aké sú praktické, špecifické ciele, ktoré by vám umožnili uh, dosiahnuť úspech v týchto štyroch oblastiach? Aký máte plán? A potom otázka dlhov. Vy ste často hovorili o otázke verejného dlhu. Ja si myslím, že aj súkromný e, dlh je dokonca väčším problémom. E, súhlasíte so mnou? A ak áno, čo by sa dalo spraviť na európskej úrovni? A ešte jedna pripomienka. Možno, že nadviažem na to, čo povedala Silvi. Naozaj najskôr si musíme eh, pozamätať pre vlastným praho, prahom a potom môžeme investovať. A či sa nám to páči alebo nie, musíme to spraviť všetci spoločne, pretože svet na nás eh, nebude čakať. Eh, pôjde to ďalej a my budeme strácať konkurencieschopnosť a náskok, takže naozaj musíme investovať a zároveň upratovať. Takže nie jedno za druhým, ale súbežne. Korin? Ďakujem pekne. Ja doplním e, to, čo povedala Silvi. Balík hospodárskeho riadenia. Naozaj rada musí brať do úvahy stanovisko parlamentu a to čím skôr, pretože keď chcete e, dosiahnuť dohodu v júni, tak potom naozaj je zásadné, aby to takto e, bolo od samotného začiatku a preto som chcela naozaj ešte zdôrazniť to, čo povedala Silvi, teda uh, Um, nemať e, nejaké skosnatené stanovisko na ECOFINE, na Európskej rade, diskutovať s parlamentom. Pre parlament bude zásadné, aby sme v prvom rade mali mandát e, od tohto výboru ECON a aby sme teda mohli začať rozhovory s predsedníctvom a ja myslím, že tomu rozumiete a mm, bolo, boli by sme oveľa rýchlejší, keby už parlament bol zapojený do e, konania Task Force. Nebolo tomu tak, ale aj tak dúfam, že budete rešpektovať stanovisko parlamentu. Ďakujem pekne. Aj pán Bulman sa špecificky pýtal na to, či maďarské predsedníctvo e, bude podporovať daň z finančných transakcií tak ako eh, to bolo za belgického predsedníctva. Eh, no, myslím, že aj Filip sa na to isté pýtal. Na to by asi mohla byť možná jasná odpoveď, takže nech sa páči, odpovedajte. Ďakujem pekne. Dovolte, aby som odpovedal pani Gulár v prvom rade. Keď hovoríme o zrýchlení, vo veci šiestich legislatívnych návrhov, pri ktorých potrebujeme e, spolurozhodovanie, tak e, to znamená, že všetky formálne a neformálne rozhovory medzi radou, komisiou a parlamentom by mali byť e, plne využité. To znamená, že potrebujeme inteligentné kompromisy. No a to potrebujeme všetci. Takže keď hovorím, že túto prácu treba urýchliť, tak e, to neznamená, že e, pôjdeme prirýchlo. Naozaj potrebujeme rýchly, inteligentný kompromis a potrebujeme všetci na takomto kompromise pracovať. Musíme mať teda dobre pripravené rozhodnutia, tak na formálnej, ako aj neformálnej úrovni. A ja súhlasím s pani Gulár. Je to e, v právomoci vlád jednotlivých členských krajín, ale je to e, aj e, konkrétny postup eurozóny. No a musí tu byť spolupráca. No a čo sa týka eh, daní z finančných transakcií, dovolte, aby som vám poskytol veľmi jednoduchý príklad a budem citovať Keynesa. V zlých časoch v desiatich v členských krajinách bola potrebná takáto e, daň. A v ťažkých časoch takáto daň má e, zlepšiť e, schodok rozpočtu. To znamená, že v súčasnosti daň z finančných transakcií musí skonsolidovať rozpočty v členských krajinách. V dobrých časoch daň z finančných transakcií má vytvoriť rezervu pre nadchádzajúce zlé e, obdobie. A Keynes povedal, že v zlých časoch by sme mali miňať viac, nevždy sa to dá, a e, v dobrých časoch by sme mali e, šetriť na tie časy horšie. V 90. rokoch sme skoro verili, že už nebude ďalšia hospodárska finančná kríza, tak ako to naznačovali Ameri- Američania. 7. E, apríla sa e, prepadla burza Nasdaq e, v Amerike a potom v roku, medzi rokmi 2001 až 2003 sme videli americkú krízu a teraz v oktobri sme boli svedkami opätovnej krízy. Takže pán Lambert, čo sa týka takejto uh, dane z finančných transakcií, myslím, že by sme mali uh, mať na pamäti slova Keynesa. Mali by sme si spraviť uh, poriadok tak v rozpočtoch ako v celkom hospodárstve. A medzičasom by sme to mali e, ten čas využiť na vyriešenie krízy, aby sme neprišli o pracovné, miera, e, pardon, pracovné miesta, aby sa nespomalil rast. Ale keď budú časy opäť dobré, tak e, to využíme ako nástroj na to, aby sme sa vyhli novej krízy, kríze ak by sa to malo stať, tak dúfam, že to nebude také silné ako tentokrát, ale ak áno, tak budeme už mať dostatočné rezervy na to, aby sme tú krízu zvládli. Chcem sa vám ešte poďakovať za to, e, že ste spomínali o znížení dane z právnických osôb. My chceme takýmto spôsobom podporiť malé a stredné podniky, bude to od 1. júla 2000, je to už od 1. júla 2010, prvé výsledky sú pozitívne a myslíme si, že potrebujeme znížiť daň z príjmu a zvýšiť iné zdroje príjmu a takýmto spôsobom vytvoriť nové pracovné miesta a posilniť investície. Čo sa týka e, investícií nadnárodných e, koncernov, tu už je európska legisla- legislatíva a právne e, predpisy a tie musia rešpektovať všetky. Ja súhlasím s tým, čo tu odznelo a síce, že svet na nás čakať nebude nepočkajú, pokiaľ si e, vyriešime rozpočtové a dlhové záležitosti. Musíme rásť, musíme investovať, musíme vytvárať pracovné miesta. Toto sú dva nástroje, ktoré potrebujeme súbežne využiť a ja si myslím, že Rada ECOFIN sa možno viac zameriava na nástroje finančnej rovnováhy a, a zameriava sa aj na preventívne a opravné opatrenia, ale ostatné rady EÚ, napríklad Rada pre konkurencieschopnosť, plánujú investície na nadchádzajúcich 10 rokov, okrem iného. Taktiež súhlasím s tým, že Rada a Európsky parlament sú navzájom od seba závislé. Zopakujem to, čo som už povedal. Musíme využiť všetky formálne a neformálne prostriedky na <clears throat> vytvorenie e, premostení medzi radou, parlamentom a komisiou, e, teda medzi týmito troma aktérmi a potrebujeme aj mať poslednú e, štruktúru tohto balíka šiestich legislatívnych návrhov, aby to v lete už mohlo fungovať. A potom pán Bulman sa pýtal na môj názor ako šéfa rady ECOFIN o e, dani z finančných transakcií. Už ja si myslím, že Potrebujeme naozaj podrobnú analýzu a potom sa môžeme rozhodnúť, e, ako to bude vyzerať e, vo finančnom odvetví, na burzách, ale aj v oblasti poisťovníctva. Môžeme potom rozhodnúť o nových daniach a o zrušení prípadných existujúcich daní. Pokiaľ ide o tú daň z finančných transakcií, tu EÚ je iba jedným z hráčov, aj keď veľkým hráčom na celosvetovej hospodárskej scéne. A ak sa nám podarí e, dosiahnuť e, spoločné stanovisko na úrovni G20 e, vo, vo veciach finančných transakcií, tak to by určite bolo ubezpečujúce pre EÚ. Ja si myslím, že dva aspekty teda musia byť e, brané do úvahy. Po prvé, kríza e, prišla z finančného sektora a druhý aspekt, a už sa blížim ku koncu, pani predsednička, musíme zaviesť novú, nové dane, iba ak e, tieto e, dane pre nás nebudú škodlivé. Potrebujeme teda predtým podrobnú analýzu a potom môžeme hovoriť o e, budúcnosti bankovej dane alebo dane z finančných transakcií. Ďakujem pekne. Ja iba chcem povedať, že otázka e, rýchlosti e, to, o tom sa často hovorí aj na súkromných zasadnutiach a keďže e, sa toto vysiela na internete, tak zopakujem to, čo som už viackrát povedala a síce, že výbor Ekon e, má iba jednu rýchlosť a to je rýchla rýchlosť a ostatné výbory sa na to niekedy e, sťažujú. Takže určite nebudeme teraz e, pracovať pomalšie, ale e, obvykle E, účinne a rýchlo. Ešte štyria rečníci sa prihlásili. Werner Lange, pán Karas, pán Kutaš a potom e, Ildiko Goldpelec. Takže Werner, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pán minister. Mám otázku, čo sa týka e, pracovnej skupiny rady a rozhovorov na témy regulácie derivátov. E, podľa návrhu belgického predsedníctva ktorý prebralo aj maďarské predsedníctvo. Niektoré veci sú e, mimoriadne zaujímavé. E, a síce, že rada po poradách nebude e, brať do úvahy iba mimoburzové deriváty, ale všetky deriváty a e, o tom nie je ani e, verejná diskusia, ani nejaké zdôvodnenia. Po druhé, v úplnom protiklade sa žiada o čím ďalej tým viac výnimiek, čo sa týka energii, nehnuteľnosti, dôchodkového sporenia. Všetci chcú výnimky. A po tretie, Myslím, že ten e, register transakcií môže začať včas fungovať iba keď budú k, e, inf- k dispozícii informácie o derivátoch, pretože e, inak nebude možné využiť už existujúce registre. A teraz od rady počujem, že sú tu veľké ambície aj pri ťažkých e, otázkach, ale sú tu ešte mnohé otázky a tie by sa mohli vyjasniť ešte do marca, ale ja sa vás pýtam, ako to chcete dosiahnuť a možno e, pritom aj zohľadniť stanovisko parlamentu, pretože e, my sme súčasťou spolurozhodovania. A my určite, tak ako v minulosti, podporujeme stanovisko e, komisie, ale ak rada bude konať úplne opačne, tak potom e, môže dôjsť k pnutiam a možno, že by sa to nestihlo počas maďarského predsedníctva. Otma Karas. Vážený pán minister, ja mám nasledujúcu stručnú otázku. Poprvé, rád by som od vás počul, kedy ministri financií eh, odblokujú situáciu, ktorá sa týka ochranného štítu na komisiu, na komisii. A po druhé, ste za to, aby eh, bol medzivládny orgán, teda aby e, namiesto medzivládneho orgánu bol jeden orgán, ktorý by vlastne dohliadal na tento ochranný štít a bol by zapojený aj dvor auditorov. A potom sú tu e, príklady Maďarska a iných krajín, pretože e, jednotlivé rôzne podmienky, ktoré platia pre banky, krivia hospodárskú súťaž v Európe. Vy tvrdíte, že e, máte na to právo, ale ja si myslím, že by to mohlo byť aj v protiklade s európskym právom, keď by e, to znamenalo rôzne podmienky pre e, jednotlivých aktérov. Ďakujem. Pán Kutáš. Pán minister, v roku 2010 vnútorný dlh v EÚ sa zvýšil na 85 HDP v eurozóne. A v dôsledku toho bolo 4,5 s ktorou sa počíta dlhodobo. Je tu veľká miera nezamestnanosti, 45 mladých e, je nezamestnaných a mnohí ľudia žijú pod e, hranicou chudoby. A ja vás chcem poprosiť o odpoveď na následovnú otázku. Neviem, či na rade ECOFIN alebo maďarské predsedníctvo sa zaoberá aj následovnými témami. Hovorí sa o e, vysoko zadlžených krajinách, hovorí sa o predlžení lehôd na splatenie e, dlhov a na eventuálne zníženie úrokových sadzieb a či by e, ste, či hovoríte aj o preberaní dlhov na európskej úrovni. Vicky, najskôr k tomu, čo ste povedali o bankovej dani. Vy ste hovorili eh, o Keynesovi, eh, že v zlých časoch eh, treba míňať viac a v dobrých šetriť. Ja si myslím, že Keynes chce viac míňať v zlých časoch, pretože platy nie sú upravené. Ale počas recesie boli dokonca platy znižované Eh, v súkromnom sektore, čo nebol prípad verejného sektora. Takže ja by som chcel vedieť, čo si o tom vy myslíte, eh, rozdiely medzi očakávaniami pracovníkov verejného a súkromného sektora. Ďakujem pekne teraz Ildiko. Ďakujem pekne. Ďakujem za úvodné slova, pán minister, aj za doterajšie odpovede chcem sa poďakovať aj kolegom za otázky. My všetci vieme, aj vy to viete, že nejaký zázrak sa za 6 mesiacov nestane, ale naozaj tie priority musia byť dobre zadefinované. Je to v našom záujme a to e, znamená, že sa nám potom môže podariť e, zvládnuť úlohy, ktoré nás čakajú. Takže nie nie je žiadna jedna jediná cesta. To platí pre daň z, transak- z transakcií, ako aj pre eurodlhopisy a taktiež pre e, hospodárskú politiku. Ale ja si naozaj cením, že maďarské predsedníctvo venuje veľkú pozornosť názoru európskych e, poslancov. Uvádzajú sa tu štyri kľúčové pojmy vo vzťahu s hospodárskou politikou, ale možno, že ten dôraz nie je rovnaký vo všetkých členských krajinách a preto nie je jedna jediná e, cesta. Hovorili ste o vyváženom e, raste, o demografii, ale veľmi často je tu práve protiklad a nevždy sa to dá realizovať e, súbežne. Vy ste spomenali o tom pláne, ktorý platil medzi rokmi 98 až 2000. Ja neviem, ako by nám to mohlo v súčasnosti opäť e, poslúžiť, hlavne v tých dôležitých odvetviach, ktoré sú e, ťahuňmi hospodárstva a zamestnanosti. Hovorím samozrejme o malých a stredných podnikoch to je e, záruka pre budúci úspech. Ja sa pýtam taktiež, ako sa to dá sklopiť so stratégiou EU 2020. Ďakujem pekne, ďakujem pani Bowles. Dovolte, aby som odpovedal na tie otázky týkajúce sa derivátov deriváty OTC a IMER. Už ja vám poviem iba, že našim cieľom je zvýšiť e, transparentnosť. Ak nebude transparentnosť, tak e, sa dajú robiť dosť okultné obchody, takže preto potrebujeme jasné pravidlá a e, naozaj nám ide o to, aby v rámci G20 boli splnené sluby, ktorým sa zaviazala EÚ. Čo sa možno, že bude podobať tomu riešeniu, ktoré mm, si zvolili Spojené štáty americké. Potrebujeme všeobecný prístup. Pokúsime sa k tomu dopracovať v marci a potom to e, sfinalizujeme v máji nielen vo vzťahu s OTC, ale aj e, vo vzťahu s obchodovaním na burze. Teraz e, k otázke pána Karasa. Prosím, možno by som vás poprosila, aby ste ešte raz zopakovali vašu otázku k ochrannému štítu, ale čo sa týka bankovej dane, tu e, stručne zareagujem. Niektoré krajiny už samozrejme najlepšie poznám maďarský systém. E, v prípade maďarských bank nie je žiaden rozdiel medzi e, maďarskými alebo zahraničnými e, bankami. Naozaj nerobíme žiaden rozdiel. V Maďarsku takáto banková daň sa týka každého jedného podniku v finančnom odvetvi, či už je to banka, poisťovňa alebo nejaká inštitúcia poskytujúca finančné služby. A vzhľadom na to, že e, najväčšia banka v Maďarsku je v maďarských e, rukách, tak e, tak ako som povedal, tie pravidlá sú rovnaké pre všetky finančné podniky. Takže, pán Karas, prosím, ešte raz opakujte vašu otázku o tom štíte. Ja sa vás pýtam, e, kedy plánujete rozhodnutie na ECOFINE, aby ste prehlbili E, ten ochranný štít komisie, pretože sa to posnulo minulý pondelok a ja sa vás pýtam, či e, by to nemalo byť zovšeobecnené a či by sa to nemalo posunúť e, nad rámec medzivládneho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 No, dostali sme žiadnu úlohu rozhodovať v rámci ECOFIN ani v Európskom parlamente, takže my teda tu zohľadňujeme naše názory, no je to čisto medzivládna vec a pán Juncker v mene eurozóny má tú iniciatívu, teda v ECOFINe pracujeme s týmito vecami Myslíme, že je to extrémne významné, čo sa týka našich priorít. No, ako som povedal, treba to vyriešiť medzivládnym rozhodnutím. Vážení poslanci, situácia, ktorú ste popísali, je nám jasná, máme nezamestnanosť asi 10% a narastajúci štátny dlh a v dôsledku týchto mm, máme príslušné miery rastu. Tento scenár je známy, možno to nezradíme za pol roka, ale čo sa týka napríklad budovania mechanizmu stability, čo sa týka ostatných e, iniciatív a legislatívnych návrhov, možno sa nám podarí zvrátiť tento vývoj a k týmto pripomienkám chcem povedať, že hoci e, máme spoločné alebo podobné problémy e, vo všetkých členských štátoch, 27 a v rámci toho štáty eurozóny majú podobné problémy, veľmi často sú tu osobité jednotlivé riešenia, ktoré možno aplikovať, takže možno nebudem mať paušálne riešenie. A do konca marca musíme zaviesť odporúčania, ktoré sú prispôsobené každému členskému štátu a um, budú prediskutované národné reformné programy, ktoré budú relevantné pre členské štáty pri riešení spoločného problému a pripúšťame, že síce nie sme členmi eurozóny, ale e, v rámci EÚ, ak chceme sa postaviť voči našim azijským či severoamerickým konkurentom, tak musíme sa zobrať rastom a tvorbou pracovných miest. V EU máme e, zamestnanosť 65%, v USA je 75%, zatiaľ čo v azijských štátoch, napríklad Číne, je zamestnanosť 85%. Teda v Európe musíme čeliť tomu istému mm, problému. Slabé miery rastu, vysoká zadlženosť a narústajúce zadlženie a nízka zamestnanosť a toto zároveň je spojené aj s vysokou nezamestnanosťou. Teda musíme mať individuálne prispôsobné odpovede v národných reformných programoch štruktúrálnych reforiem. Nedomnievam sa, že programy štrukturálnych reforiem by sa mali robiť na základe paušálnych riešení, pretože Európa je rôznorodá a potrebujeme rôznorodé odpovede na spoločný problém. Keď sa vrátime keď sa vrátime ku Keynesovi, tak e, súkromná sféra reagovala rýchlejšie a reakcia bola 6 až 9 e, za 6 až 9 mesiacov, takže ako náhle rast narastie a uvidíme e, zotavenie a zlepšujúce sa čísla bilancie a pokles štátneho dlhu to nebude okamžite odrazené aj e, v číslach zamestnanosti, hlavne nie vo verejnej sfére, ktorá reaguje o niečo kratšie na takýto vývoj. No, keď v, by sme boli v poslednom desaťročí úspešní pri zriadení týchto mechanizmov, na ktorých pracujeme a ktoré naznačil Keynes, tak dobrých časoch by sme mali budovať rezervu. A keby sme postupovali podľa týchto odporúčaní a od roku 1991 ten e, výťazné ťaženie eura by um, zároveň znamenalo aj budovanie reform, e, rezerv, tak potom by sme boli oveľa lepšej situácii. Ďakujem za vaše otázky. Ako maďarský minister hospodárstva možno som trošku neobjektívny, pretože v Maďarsku pred desiatimi rokmi um, bol úspešný plán národného rozvoja a v rámci toho sme dávali manevrovací priestor a kyslík uh, malým a stredných stredným podnikom a dotácie, ktoré umožňovali kapitálové investície a tvorbu pracovných miest. Pretože tiež e, v Maďarsku 70 e, pracovných miest v súkromnej sfére sú v malých a stredných podnikoch. Preto si myslím, že stratégia EU 2020 určila dobré, správne ciele a toto je zvýšenie zamestnanosti a posilnenie vzdelania a tomuto dobre slúžil aj ten maďarský plán a mal e, rovnaké ciele ako náš národný rozvojový plán. Ďakujeme. Mm, podarilo sa nám e, zvládnuť 14 otázok, takže to je um, dobré načasovanie. Tešíme sa, že vás opäť privítame ku koncu vášho predsedníctva určite nemôžem obviňovať maďarské predsedníctvo za to, že sa snaží poriadať schôdzky na vysokej úrovni a som si istá, že e, pri tomto nadšení budeme spolu fungovať dobre a teším sa, že to spoločne naplníme. Thank you. Ďakujem za príležitosť e, byť s vami. If you just, uh, we'll just have a of break. Teraz si dáme pár minút prestávku aby ľudia mohli odísť a prísť a rozlúčime sa s ministrom. if you could settle down. Hm, dobre, mohli by ste sa posadiť? Lebo nechceme strácať čas, eh, ktorý patrí k ďalšej rozprave. Máme 6 správ, ktoré máme prediskutovať o ekonomickom riadení a balíku ekonomického riadenia. Teda prosím, posaďte sa a budeme mať spoločnú rozpravu k bodom programu 4, 5, 6, 7 a 8. A Budeme dávať slovo spravodajcom v tomto poradí. Teda najprv pani Wortmanko, potom eh, pán eh, Feo, potom pani Ferrera, pán Guard, pán Haglund a pani Ford. Teda teraz sa utišíme, to je dobré. A máte slovo pani uh, can speak For... Ďakujem pekne a myslím, že môžem povedať mene všetkých spravdajcov, že sa tešíme na e, túto chvíľu našej prvej verejnej rozpravy v tomto výbore pre ekonomické a menové veci o návrhoch správ. Pripravili sme tieto správy v dobrej spolupráci a mm, vložili sme veľké úsilie v schôdzach a diskutovali sme medzi sebou, že čo má byť e, stanovisko parlamentu. A chcem povedať, že teším sa na to, že budeme pokračovať e, otvorenia a konstruktívne, nielen so spravodajcami, ale aj so členmi tohto výboru, pretože musíme spolupracovať, aby sme vybudovali silné stanovisko voči Rade a komisii. Pretože toto je nielen e, jeden z najdôležitejších legislatívnych balíkov, v tomto zákonodárnom období e, v tomto parlamente. Ale je to prvýkrát, kedy Európsky parlament môže konať ako spoluzákonodárca v štyroch z týchto šiestich správ. Mm, našli sme spoločný prístup e, v tomto procese a týchto šest návrhov by sa malo posudzovať ako balík, e, teda, že parlament nie je len v štyroch z nich zapojený ako spoluzákonodárca, ale vo všetkých piatich, šiestich. A e, mali by sme naplniť náš mandát ako vyjednávača, ale to by malo začať len po schôzi tohoto výboru a potom ako si dohodneme náš ďalší proces. A ako som už povedala v rozprave s maďarským ministrom, e, máme harmonogram, e, v rámci ktorého chceme dokončiť tento balík v júni, no vzhľadom na postoj rady, keď oni sú otvorení tomu, že budú prebrať všetky dôležité témy pred parlamentom, pretože to je jediné, ako môžeme dosiahnuť nejaké výsledky v júni. A ako spravodajcovia musíme hľadať spoločné témy, no zároveň musíme pracovať na tom, ako tento prístup sa premení na e, niekoľko legislatívnych e, návrhov. Rada by e, som zdôraznila tieto spoločné prístupy a tiež som zohľadnila preventívnu ruku paktu rastu a stability. Poprvé potrebujeme silnejšiu e, metódu práce na úrovni spoločenstva a silnejšiu úlohu pre komisiu e, v procese, aby to bolo súčasťou politického vyjednávania členských štátov v Európskej rady. Vieme, čo z toho vzniklo za posledné roky, teda potrebujeme väčšie nasadenie metódy konania na úrovni Európskeho spoločenstva už e, prvýkrát sme dosiahli kvalifikovanú väčšinu skoro v tomto procese a e, už sme v, tomto, v tejto preventívnej ruke zapracovali túto kvalifikovanú väčšinu a v druhej časti tejto správy nájdete prvky pre 7 nástrojov Európskej komisie, vďaka ktorým môže konať už v včasnej fáze. Ja som ich prijala v mojej správe, čo sa týka zvýšenia povinnosti mm, podávať hlásenia, už keď nastane len malá odchýlka konkrétneho smerovania k naplňaniu strednodobých rozpočtových cieľov a kontakty z ECB a zvyšovanie podávania štatistiky a tu som sa snažila posilniť preventívnu ruku alebo páku, pretože najlepší spôsob, ako sa vyhnúť sankciám, je silná prevencia v úvodnej fáze a potom e, je to menej bolestivé príjmať prispôsobenia, keď už je nadmerný skodok alebo dlh v ďalšej fáze. Ďalší bod, ktorý chcem zúrazniť, je, že v tomto balíku chceme zdôrazniť dosiahnuť e, rast a pracovné miesta pre občanov. Preto musíme posilňovať konkurencieschopnosť pre členské štáty a tým aj sociálnu stabilitu. A na to potrebujeme ako základ e, udržateľné fiskálne politiky aj v dlhu, aj v schodku, ako som uviedla v správe. No, toto musí doprevádzať e, silný makroekonomický dohľad a aj silné riadenie v stratégii EU 2020. A vieme, že to zatiaľ je veľmi slabé aby sme to naozaj posilnili, pretože to je tiež spôsob, ako zabraniť vážnym problémom. Zahrnula som do mojej správy Európsky semester v legislatívnom texte. A to nielen preto, aby som zabezpečila závisky členských štátov, posilnila ciele pre zdravé verejné financie a ekonomický rast a tiež aby som eh, povedal viac eh, k úlohe eh, národného, národných parlamentov a Európskeho parlamentu. Takže silnejšie riadenie a aj makroekonomický dohľad v stratégii EU 2020. Nielen Európsky parlament, aj národné parlamenty v tom majú byť zapojené, ale tiež zapojenie sociálnych partnerov musí byť lepšie zabezpečené. A to tiež nájdete v mojej správe. Štvrtý bod je potreba posilniť národné zodpovednosti. Je jasné z tohto hľadiska, že ekonomické riadenie e, vecou spoločného záujmu členských štátov a národných parlamentov, preto je to administratívny postup pri príprave programov stabilitu a konvergencie a národných reformných programov, ktoré sa posielajú do Bruselu na jednej strane a na druhej strane vlády začnú svoje rozpočtové konanie v parlamente a tam nie je vždy súlad. Preto som v mojej správe zahrnula, že táto správa musí byť e, viac verejná a aj parlamentu schváľovania programu stability, aj nezávislé štatistiky a predpovede, ktoré umožňujú diskusiu v členských štátoch a národných parlamentoch. V mojej správe som tiež navrhla zahrnúť e, ciele paktu rastu a stability e, do národného práva. Viem, že to bude predmetom diskusie, no teším sa na tú diskusiu a myslím si, že záväzok eh, členských štátov treba lepšie zabezpečiť. je to jasné aj v otázke, ako tieto témy sa transponujú v legislatívnych eh, postupoch a tiež jedna z kľúčových tém v mm, preventívnej páke, čo sú strednodobé rozpočtové ciele, Mali sme už veľa diskusí o tom, aj o koncepcii obozretnej fiskálnej politiky. A ja som to nechala v tejto podobe, ale som pripravená diskutovať o tom, aby som to viac vyjasnila, pretože je dôležité, že je to o členských štátoch a o špecifických prispôsobenia sa e, k týmto cieľom a tieto ciele nie sú európskym plánom, ale sú to špecifické strednodobé ciele pre jednotlivé krajiny. V ďalšej časti som zdôraznil v texte, že musíme dospieť nielen k hodnoteniu úrovne zadlženia a profilu zadlženia, ale tiež e, k hodnoteniu udržateľnosti verejných financií. Toto sa musí viacej zohľadniť. Tiež hm, máme diskusie s Európskou centrálnou bankou a je eh, tu manevrovací priestor v rámci tejto smernice neplniť eh, kritéria schodku a dlhu. No, ja som e, sa nedotýkala tohoto manevrovacieho priestoru, ktorý zavedla komisia, pretože myslím, že tu musí byť isté posúdenia osobitné pre konkrétnu krajinu, ktoré mm, budú možné pre posúdenie plnenia konkrétnych cieľov. To e, hlavne v časoch e, vážneho ekonomického poklesu a v takom prípade by mali byť priateľnejšie odlišné riešenia. Ďalej Ďalšia téma do diskusie je, ako zvažovať investície členských štátov. A v tomto ohľade som tiež nechala text komisie bez zmeny, pretože text návrhu Európskej komisie už uvádza, že pri zadefinovaní mm, cesty e, nápravy e, sú e, štrukturálne opatrenia, ktoré majú um, dlhodobý prínos a preukázateľný dopad na dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Myslím si, že je dôležité, aby sme to zohľadnili a preto som to nechala bez ozmeny v tomto texte. Teším sa na ďalšiu diskusiu a myslím, že zatiaľ to je môj úvod. A chcela by som zdôrazniť v neposlednom rade, že som sa zamerala na tento legislatívny balík, no zároveň si plne uvedomujeme, že toto je jeden dôležitý kameň v celom balíku návrhov, ktorý, v ktorom musíme bojovať s terajšou krízou. Aj mechanizmus riešenia kríz a zmena zmluvy keďže toto je dôležitý kameň a základ e, v balíku týchto návrhov. Musíme posunúť našu prácu v tomto boli a teším sa na ďalšiu diskusiu. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Pán Fejo. Ďakujem pekne. Na úvod by som sa chcel poďakovať za všetku pomoc, ktoré sa mi dostalo od sekretariátu, výboru. A to mi umožnilo vlastne v tejto chvíli prezentovať správu. Správa, vlastne celá sada šiestich správ, tak ako správne povedala Karin Wortmann-Kohl, získava na dôležitosti v tejto fáze histórie EÚ. Je to obdobie, vlastne, ktoré si vyžaduje nájdenie inštitucionálnych mechanizmov na to, aby sme nielen vyriešili túto krízu, ale aby sme sa pripravili aj na budúce krízy. Moja konkrétna správa sa zaoberá tou korekčnou časťou Paktu rastu a stability a prvú pripomienku, ktorú by som rád prezentoval, je, že e, tú správu obmedzuje viacero rozhodnutí, ktoré sa nachádza v ustanovení zmluvy a ktoré neponecháva príliš veľa priestoru pre sekundárnu legislatívu. Tu veľkou novinkou je zahrnutie kritérií dlhu operatívnejším spôsobom v rámci postupu o nadmenom rozpočte. Toto je dôležitá zmena, pretože finančná stabilita eurozóny a rozdielných členských krajín znamená, že sa treba pozerať nielen na deficit, ale aj na dlh. Tie hlavné pozmeňujúce návrhy, ktoré sú súčasťou mojej správy, v prvom rade sa to týka pravidla znižovania dlhu o 1,20 ročne. Pôvodný návrh komisie bol taký, že tie štáty, ktoré prekročia 70 dlhu, tak by e, mali pristupovať k odlženiu vo výške 1,20 ročne. Ja aplikujem rovnaký princíp iným spôsobom. Ja hovorím o tom, že zníženie o 1,20 by sa malo uskutočniť počas obdobia troch rokov v priemere. To je kontroverzný návrh, Predpokladám, že z toho vyplynú diskusie, dokonca aj medzi spravodajcami. Došlo k výmene názorov. Niektorí ľudia sa domnievajú, že je to príliš výrazná zmena, niektorí sa domnievajú, že by ten návrh mal byť ešte prísnejší v porovnaní s tým, čo zišlo z pera komisie. A druhá vec v rámci mojej správy sa týka skrátenia termínov, lehôd. Pokiaľ to zmluva umožňuje, tak ja navrhujem, aby tie lehoty, ktoré sa týkajú poskytovania informácií zo strany členských štátov, aby tie lehoty boli skrátené. Čiže musia poskytovať informácie ohľadom návrhov, ktoré sa chystajú prijať, pretože v tej korektívnej fáze paktu sa musíme podľa mňa snažiť v čo najväčšej miere zredukovať čas, počas ktorého e, sa budú nachádzať členské štáty v ťažkostiach. Po tretie, správa navrhuje, tak ako navrhujú aj ostatní, aby penále alebo pokuty, ktoré majú byť vyrúbené, aby neboli zaplatené tým krajinám, ktoré sa nachádzajú v dobrej finančnej situácii, ale aby to tieklo do samotného fondu stability, respektíve do jeho následovníka toto by bolo v súlede so zásadou solidarity v rámci eurozóny, ako aj v rámci Európskej únie. Po štvrté, ešte ďalšia kontroverzná stránka správy. A týka sa vynechania nákladov na penzívnu reformu z výpočtu nadmerného deficitu. v rámci správy, teda ako sa tak aj niektorí ľudia v rámci tohto výboru sa domnievajú, že aj niektoré ďalšie výdajkové položky by nemali byť zohľadňované v rámci konania alebo postupu o nadmernom rozpoč- e, deficite. Ale ja som sa rozhodol, že sa budem pridržať pôvodného návrhu komisie. A nakoniec táto správa, ako iné správy, zdôrazňuje väčšiu, dôležitosť väčšieho zaangažovania Európskeho parlamentu moja konkrétna správa hovorí o diskusii, ktorá pôjde smerom na verejnosť a takisto hovorí o možnosti pre tento výber, výbor, respektíve iný výbor, nejakým spôsobom mobilizovať členské štáty k vysvetleniu svojich finančných a monetárnych politík. Čiže pokiaľ by som to mal zhrnúť a zaujímavá samozrejme názor aj ostatných členov tohto výboru, zdá sa mi, že tie najkontroverznejšie body sa budú týkať tej rýchlosti, e, za akou má byť e, pristupované k redukcii o jednu dvacatinu a ďalej otázka, či tie náklady na penzívnu reformu by mali byť súčasťou postupu nadmerného deficitu. Pred niekoľkými momentmi zaznelo a rád by som to rozopakoval, že toto je len istá časť celej reformy hospodárskeho riadenia ako, ako takej. Hovoríme tu o pravidlách stability a rastu. Takisto niektoré inovácie, ktoré sa týkajú makroekonomických nerovnovách ale pokiaľ ide o argument, ktorý sa týka hospodárskeho riadenia, je nevyhnutné pozerať sa na to z globálneho hľadiska. Sú tu ešte ďalšie veci, ktoré sú relevantné, napríklad dlhopisy. Predseda komisie prišiel s týmto návrhom, alebo tá diskusia, ktorá prebieha aj na úrovni šiestich eh, spravodajcov kde prebehlo viacero vypočutí a teda tá diskusia sa týkala konkrétne eurodlhopisov, kde nepanuje nejaká jednomyselnosť, pokiaľ ide o jednotlivé politické skupiny. Záverom domnievam sa, že bude veľmi dôležité prejsť k zvýšenej inštitucionalizácii. Je nevyhnutné zaujať isté politické stanoviská a politické reakcie na ekonomické problémy, hospodárska únia značne pokročila, politická únia pokrivkáva a je teraz najvyšší čas, aby došlo k zmene. Komisia musí byť aktívnejšia, Európsky parlament musí konať viac ako parlament. tak, aby dokázal sprevádzať celú tú sadu štruktúrálnych reforiem, ktoré budú musieť e, vykonávať členské štáty z pohľadu paktu stability, aby bolo zabezpečené, že to bude nielen pak stability, ale aj rastu. V tejto chvíli hovoríme o balíku hospodárskeho riadenia a robíme veľa preto, aby sme e, zabezpečili, že tie krajiny, ktoré ešte neaplikovali štruktúralne reformy, pokiaľ ide o ich hospodárske politiky, aby tak spravili. Ešte záverom dve veci. Poprvé, Európsky parlament e, je veľmi aktívny, pokiaľ ide o túto tému a to je veľmi dobré, teda ako inštitúcia je veľmi aktívna, už vydala alebo vydal stanovisko predbežnej správy a teraz sa chystá zverejnenie ďalších šiestich správ. Zdá sa mi teda nepochopiteľné, že niektoré stanoviska rady sa dokonca aj nezmienujú o stanovisku parlamentu. A ja dúfam, že počas tohto procesu príde k zmene postojov a takisto dúfam, že bude možné ponechať tých 6 správ ako balík. 4 v rámci procesu spolurozhodovania, dve správy nespadajú do spolurozhodovania, ale je dôležité, aby všetkých 6 správ od tohto momentu až do konca procesu e, v lete boli predmetom tej istej celkovej e, rozpravy a diskusie. Ďakujem veľmi pekne, teším sa na e, príspevky z vašej strany k tejto téme. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, Elisa. Ďakujem veľmi pekne. Ja som spravodajkyňou, ktorá sa zaoberá makro, makroekonomickými nerovnováhami. A tak ako predrečníci, aj ja by som chcela povedať, že legislatívny balík, ktorý predložila komisia 29. septembra je dôležitým balíkom. To je nespochybniteľné. V snahe zlepšiť fungovanie Európy ako aj jednotnej meny. Ale tá veľká výzva, ktorá je pred nami, sa týka zabezpečenia rovnováhy medzi udržateľnou fiskálnou disciplínou a zdravými vernými financiami na jednej strane a na druhej strane istý súlad medzi týmito cieľmi a cieľmi zabezpečenia rastu, zamestnanosti a konvergencie medzi členskými štátmi. Tieto dve cesty, tieto dve smerovania musia byť skombinované v rámci stratégie Európskej únie politická skupina, ktorej som členkom a ktorá je druhá najpočetnejšia v tomto parlamente, súhlasí so spoluprácou s inými politickými skupinami, tak aby sme sa dopracovali k spoločnému chápaniu. Ale ten balík, ktorý máme pred sebou v tejto chvíli, bude dávať zmysel iba v prípade správnej implementácie. A predovšetkým ak tam budú zahrnuté aj tie iné aspekty a iné rozmery. Balík makroekonomického riadenia nemôže jednoducho len e, trestať porušenia, musí obsahovať aj e, skutočný mechanizmus solidarity, ktorý umožní eurozóne správne fungovanie preto eurodlopisy a Európsky monetárny fond v povahy spoločenstva a nie európske, to sú teda také podstatné prvky. Po druhé, pokiaľ ide o rozmer rastu a tvorby pracovných miest a takisto územnej a sociálnej súdržnosti, nie je možné obmedziť ich na vágne formulácie pakt musí fungovať takým spôsobom, ktorý umožní, a teda bude um, udržateľný takýto pakt, len ak umožní simultánne udevenie sa, alebo teda simultánne, simultánny rast, ako aj konvergenciu v procese e, rovnovážňovania verejných financií. Ináč to nebude možné, nebude možné udržať. Preto je nevyhnutné posunúť sa k rozmeru novému. A je nevyhnutné e, zosúľadiť rôzne ciele v rámci paktu 2020, ako aj iných paktov. Máme eminentný záujem na tom, aby práca spravodajcov, ako aj práca politických skupín nás doviedla k silnému spoločnému stanovisku Európskeho parlamentu, nakoľko sme si plne vedomí, že občania očakávajú od Európskeho parlamentu reakciu, ktorá bude vykazovať takéto charakteristiky a ktorá sa bude dotýkať tých najväčších sociálnych a hospodárskych kríz, ktoré Európska únia zažila od svojho vytvorenia a hlavne teda od eh, momentu eh, zriadenia jednotnej meny. Čiže my sme sa plne zaviazali tomu, aby sme zabezpečili, že táto reforma splní svoje ciele a aby sme teda zabezpečili, že tých 6 legislatívnych návrhov bude v plnom súlade. Už sa nám podarilo, ako povedali kolegovia, dosiahnuť značnú priateľnú mieru konvergencie a budeme aj naďalej sa uberať týmto smerom a budeme zvyšovať počet tých tém a oblastí, v rámci ktorých budeme dosahovať konvergenciu. Už sme súhlasili s potrebou posilnenia demokratickej legitimnosti tým, že zapojíme aj iných aktérov, iné zainteresované strany, tým, že zapojíme národné parlamenty, ako aj Európsky parlament. A je nevyhnutné, aby pak rastu a stability ako aj zamestnanosti e, dostal istý obsah, aby bol naplnený obsahom a takisto je nevyhnutné, aby inteligentným a vhodným spôsobom e, bola, e, bola využité to obdobie európskeho semestra. S radosťou som zaznamenala slova predrečníka a domnievam sa, že otvorená mysel v otázkach, ktoré sú pre nás dôležité, ako je napríklad otázka väzby medzi deficitom a cieľmi v oblasti zadlženosti. Podľa mňa by to nemalo tiež prebiehať nejakým spôsobom automaticky, práve naopak, malo by to byť súčasťou procesu rokovaní s členskými štátmi a to je e, v súlade so strednodobými cieľmi. A ciele deficitu pomlčka zadrženosti by mali byť e, riešené takýmto spôsobom. Nemalo by to byť stanovené úrovni absolútnych hodnot, ktoré nedávajú žiadny zmysel. Takisto e, sme radi, že sa objavuje ochotnosť hovoriť o rozumnej a obozretnej fiskálnej politike. A to je cesta k hospodárskej stabilite. A potom tretia vec. Sociálne investície, ako sú reformy dôchodkové, alebo dôchodkové reformy, to by malo byť vnímané ako sociálne investície, ale nie iné reformy, ktoré sú nevyhnutné z pohľadu podporenia konvergencie, predovšetkým vzdelávanie a technológie. Práca, ktorú realizujeme, dúfame nás povedie k väčšej zvýšenej miere konvergencie. Pokiaľ ide o makroekonomické nerovnováhy, a konkrétne teda text, ktorý sa zaoberá nápravou makroekonomických nerovnováh, toto je jediný nástroj v rámci súčasného balíka, s ktorým môžeme e, riešiť e, preventívnu povahu paktu. To znamená, nemôžeme sa pozrieť len na krátkodobé nerovnováhy, ktoré vznikajú a ktoré sú možno už pod poruchom niekoľko rokov a ktoré vyústiujú do tzv. bublín. Ale musíme si uvedomiť, že sú tu aj isté e, krehké miesta v rámci štruktúrálnych konvergencií, ktoré pri ich trvaní viacročnom môžu viesť k štruktúrálnym problémom a môžu byť e, príčinou divergentných tendencií v rámci eurozóny, ktoré sa ukazujú za posledné roky existencie jednotnej meny. V rámci tohto kontextu musíme pristupovať k dopadu aktivít, ktoré sú realizované na úrovni tej či onej krajiny. A teda sú to tzv. spillover účinky, alebo teda také účinky z e, prelievania, alebo že sa politiky z jednej krajiny prejavia negatívne na politike unijnej, alebo opačne, unijná politika negatívne ovplyvní e, členské štáty. Toto nie je možné bez toho, aby bol aktívne zapojený parlament a parlament s e, spoluprácou e, s ostatnými aktérmi musí ukázať to najlepšie smerovanie a najlepšiu cestu vpred. Musí si zvoliť ukazovatele, ktoré sa nebudú týkať len e, vnútorných nerovnováh, ale takisto budú pokrývať aj externé, vonkajšie nerovnováhy a musí poukázať aj na niektoré krátko a dlhodobé trendy, ktoré nebudú sústredené len na čisto numerické záležitosti. Čiže ukazovatele v strednom a dlhodobom horizonte musia byť zadefinované, ale ja ako spravodajkňa sa domnievam, že takáto skorovacia a vodovacia karta vodovacia, vodovacia karta by nemala byť nejakým nič, ničím iným ako len varovaním. Podľa nás je nevyhnutné mať e, misie na mieste a takisto je nevyhnutné posilný dialog medzi Komisiou a Európskymi štátmi tak aby sme boli schopní odhaliť skutočné problémy, ako aj najlepší spôsob, ako tieto problémy naprávať. Takéto misie by sa mali stať súčasťou bežného procesu a nemalo by to byť e, niečo, čo sa objavuje len v časoch krízy. Takisto ja spolu s ostatnými spravodajcami súhlasím, pokiaľ ide o zmysel sankcií a pokút a ich významu. A ich význam. V tejto oblasti je predovšetkým dôležité, aby eh, tie sankcie eh, boli uvalované v prípadoch nedostatku ochoty a neschopnosti eh, konať a prijímať kroky. Tieto makroekonomické nerovnováhy sú veľmi komplexné a je veľmi náročné zadefinovať v jednej krajine niektoré príčiny a dôsledky, preto navrhujem istým spôsobom iný prístup k takýmto sankciám. Nakoniec je veľmi dôležité, aby e, takáto bo 20 karta makroekonomických nerovnovách bola úzko naviazaná na prácu, ktorá prebehla v oblasti regulácie trhu a dohľadu nad trhom a takisto práci, ktorú spravila Európska rada pre systémové rizika, tak aby potenciál, ktorý sa uvoľní použitím nového inštitucionálneho rámca, bol plne využitý aby došlo k lepšiemu predchádzaniu bublín a nerovnovách, ktoré môžu vznikať na vnútornom trhu. Ešte jedna posledná vec, aby som to pripomenula nám všetkým. Všetky tieto navrhované opatrenia budú dávať zmysel, len ak budú naviazané na urgentnú reaktiváciu rozmeru, rastu a e, divergencie. A tam komisii trvá príliš dlho vypracovanie nejakých konkrétnych návrhov. Ďakujem, Silvi. Merci a tu. Ďakujem, Sharon. Ďakujem predrečníkom. Povedali toho nemálo. Úplne s nimi súhlasím s ich pocitom, teda, že sme sa snažili čo najviac spolupracovať a asi chceme, aby sa pracovalo nielen na úrovni spravodajcov, ale na úrovni celého výboru. Myslím, že sme máme dosť veľkú zodpovednosť. Poprvýkrát parlament má možnosť byť spolu zákonodárcom, hlavne v oblasti paktu rastu a stability. V 97. to vzniklo bez parlamentu, zreformované v 2005. opäť bez parlamentu. Takže politický odkaz z mojej strany iba spoločne presadíme isté stanoviská na rade, alebo e, potom všetci spoločne prehráme žiadna iná možnosť nie je sám to nikto nezvládne, alebo by to bolo krátko zrake. A myslím si, že môžeme vyslať pozitívny odkaz občanom, aj keď nie som veľká optimistka, ale e, môžeme e, tvrdiť, že kríza poukázala na to, čo nefunguje v eurozóne a e, máme príležitosť to napraviť. Tie kritéria konvergencie, o ktorých sa hovorilo, ja to zopakujem, ale súhlasím s tým, čo tu odznelo. Tak ako povedala Korin, musí byť lepšia prevencia. Hovorím tu o to viac, že sa zaoberám o prevenciu. Musíme nielen e, e, sankcionovať nejaké správanie, ale aj vytvárať hospodárstvo. E, hovoriť nielen o dlhu, ale aj o deficitoch. Trošku sa to zanedbávalo. Áno, niektoré situácie nadmernej zadlženosti sa ťažko riešia, preto som otvorená návrhom. A potom je tu aj otázka e, rovnováhy medzi inteligentným postupom a, a predsa len istou disciplínou. Potom makroekonomické e, nerovnováhy. Poprvýkrát sa snažíme mať nástroje, ktoré nie sú tak e, obmedzené v rámci ktorých sa nehovorí iba o verejnom e, schodku a verejných rozpočtoch, e, aj súkromné výdavky tu vstupujú do hry. Patrick Archius napríklad, e, ekonóm, jasne ukázal, že môžeme byť v systéme, ktorý nebez, nezabezpečuje konvergenciu, ale divergenciu. Takže môžeme zohľadňovať spillovers a e, tým sa ukončí tá všeobecná lahostajnosť. 10 e, rokov sme tvrdili, že môžeme mať spoločnú menu, ale každý si e, bude pozerať, dbať hlavne na svoje názory, záujmy, ale videli sme, kam nás to doviedli. Doviedlo a ja to hovorím možno aj tým občanom, ktorí by nás počúvali na internete a novinárom. Uh, keď sa hovorí o väčšej úlohe parlamentu, tak nejde iba o to ukázať, že sme tu a chceme viac e, moci. Nie. Ak naozaj chceme kontrolovať verejné financie, ak to myslíme vážne, a ak myslíme vážne aj e, kontrolu nerovnováh, ktoré sa môžu týkať e, napríklad platov, dôchodkov, platobných bilancí, tak potom naozaj E, musí byť rovnako veľa demokracie ako e, istého miešania sa do vnútorných záležitosť. Doteraz sa dosť divoko obchodovalo a ak to chceme dosiahnuť, tak musí byť dostatočná transparentnosť a demokracia. Ale na, pôde parlamentu to musíme posunúť ďalej. Uh, ale sú tu ešte otvorené otázky, ktorým sa musíme viac venovať. Napríklad tá veľmi citlivá otázka ochrany investícií, to naozaj povedali všetci spravodajci, ako zabezpečiť rast a pracovné miesta v eurozóne. Je to dôvod, prečo mne trošku vadí ten výraz obozretný, ale cením si otvorenosť Korina, určite sa dopracujeme ku konsenzu. Ja nechcem, aby občania mali pocit, že treba byť obozretní. Nie, na to tu nie sme. Nie sme tu na to, aby sme sa bičovali. Chceme dosiahnuť rast a chceme, aby EÚ mala váhu vo svete. Takže e, dobré riadenie, ale neodrádzať od investícií, pretože myslím, že v posledných rokoch EÚ predbehli iné časti sveta, hlavne v oblasti e, špičkových technológií. Takže súhlasím s tým, čo sa tu povedalo o vzdelávaní a tak ďalej. A ešte jedna vec, ktorú som ja chcela vložiť do tohto balíčka. Moje znenie nie je veľmi e, lákavé na začiatku, lebo sa hovorí hlavne o sankciách, ale tie sú potrebné. Ale urobme krok vzad. Aký podnik, aká rodina, aká e, ľudská skupina E, sa nechá motivovať iba sankciami. E, porozprávajte sa s riaditeľom ľudských e, zdrojov a poviem vám, že potrebujete viac na to, aby ste motivovali pracovníkov. A preto ja som začala hovoriť o stimuloch, o tom, čo by sme mohli spoločne dať k dispozícii, aby sme rešpektovali disciplínu, aby sme sa dopracovali k tomu cieľu, ale musí byť motivácia, nie len strach, že budeme potrestaní, ak sa nám to nepodarí. Takže eurodlhopisy, e, každý deň to bolo vo Financial Times a v Die Zeit a hovorilo sa s kancelárkou Merkelovou prostredníctvom novín, ale ja myslím, že tento parlament sa musí pozrieť na všetky možnosti a ja to hovorím všetkým kolegom, hlavne tým, ktorí ešte váhajú, aj keď im rozumiem. My iba chceme, aby parlament naozaj sa zaoberal aktuálnymi témami a ešte chcem povedať, že keď sme predložili správy v polovici decembra, tak sme nevedeli, e, aké stanovisko e, zaujme rada. Koncom septembra e, komisia mala za úlohu pozmeniť hospodárske riadenie, ale nezmeniť zmluvu. No ale odtedy sa to už trochu posunulo, takže vidíte, že je tu posun, takže neviem, prečo by parlament nemohol uh, rozmýšľať nad posilnením disciplíny. A tu sa konali e, dôležité vypočutia už aj, na naš, aj v našom výbore EKON. Ide o to nájsť eurodlhopisy, ktoré by boli e, stimulom pre disciplínu, ale ja som otvorená aj iným návrhom, ktoré by vylepšili toto znenie, pretože zatiaľ je to také indikatívnej povahy. A ešte dve témy, na ktorých mi naozaj záleží. Ide o to, aby EÚ EU a eurozóna naozaj mala e, globálny rozmer. A tu bol v posledných týždňoch e, zaujímavý posun. Boli vydané prvé dlhopisy IFSF a po e, situácii v novembri a v decembri svedčí o tom, že EÚ je stále pre investorov, investorov atraktívna videná ako stabilná a preto musíme e, poskytovať likviditu na svetových trhoch za rozumné e, sadzby. No to je vlastne aj úloha, ktorú má e, euro od samotného začiatku, teda byť celosvetovou menou. A potom Európska centrová, e, centrálna banka, ktorá prijala e, kontroverzné, odvážne e, rozhodnutia vzhľadom na okolnosti, to už závisí od uhla pohľadu. Ja myslím, že to bolo potrebné vzhľadom na krízu, ale napriek tomu potrebujeme časom nástroj, ktorý by zabránila, by sa z ECB stala akási zlá banka. A ešte jednu vec chcem povedať. Toto je iba jeden aspekt celkového ekonomického, e, celkovej ekonomickej vízie. Je tu otázka hospodárskeho riadenia, stratégie EU 2020, oživenie vnútorného e, trhu, ale podľa mňa to ide ruka v ruke. Musíme mať túto celkovú víziu, ale možno, že to predsa len nepreháňať. V takomto duchu by sme chceli pracovať a naozaj sme vám všetci k dispozícii, ako povedali moji kolegovia a pokúsime sa potom e, s maďarským predsedníctvom obhajovať stanovisko parlamentu a potom harmonogram, harmonogram ukončiť to v júni. To je naozaj ambiciozne. Nechcem sa už vopred ospravedlňovať, ale naozaj sa musíme posnažiť priblížiť medzi jednotlivými e, politickými skupinami v nadchádzajúcich týždňoch, pretože inak to nestihneme. Tá skôr sa totiž to uberá trošku svojim smerom a tak ako to už bolo povedané, rada nie veľmi zohľadňuje to, čo sme spravili v správe Beres alebo Fejo. Ďakujem pekne. Uh, Ďakujem. Karl a potom Vicky tieňoví spravodajcovia, ktorí chcú vystúpiť, chcem vás poprosiť, aby ste sa prihlásili, lebo mám tu veľa toho. Filip, teba som si poznamenala, niektorí z vás ste mi neukázali. No, to bude ťažké. Karl. Ďakujem, pani predsednička. Ja sa pokúsim čo najstručnejšie. Dovolte mi najskôr poďakovať kolegom za výbornú spoluprácu do posiaľ a takisto aj sekretariátu a špeciálna vďaka Korin eh, za to, že zvládla všetky spoločné stretnutia, zasadnutia. To bola dôležitá práca. Vo všeobecnosti myslím si, že nemôžeme dostatočne počiarknúť, ako dôležitý je celý tento balík aj z pohľadu súčasnej krízy. Aj napriek tomu, že samotný balík eh, nepovedie k riešeniu krízy a viac je to zamerané do budúcnosti, myslím si, že je naozaj podstatné pochopiť jeho dôležitosť, tak aby sme dokázali obnoviť dôveru eh, v eurospoločnú menu medzi normálnymi bežnými ľuďmi a samozrejme aj na samotných trhoch. A preto som rád, že e, veľmi ambiciozným spôsobom pristupujeme k tomuto balíku a takisto aj s ambicioznými termínmi. Pokiaľ ide o moju správu, ktorá je naozaj naviazaná na správu pani Ferreri, ako vám ju už približila, Máme tu veľmi zaujímavú novú časť, eh, ktorá sa týka makroekonomických eh, úloh náročného charakteru a ja naozaj chcem zabezpečiť, aby sme uspeli a som si istý, že posledné roky počiarky dôležitosť makroekonomického dohľadu na úrovni únie. Zároveň, nakoľko vstúpeme na nové územie, je pred nami ťažká úloha nastavenia celého systému dohľadu s vymáhaním, s eventuálnymi sankciami a tak ďalej a tak ďalej, tak aby to bolo všetko vnímané ako spravodlivé a aby to bola metóda, ktorá zafunguje. Som si istý, že v tomto ohľade e, a v rámci tej práce, ktorú sme už odviedli spolu s e, spravodajcami, že sa nám podarilo zlepšiť ten balík. Určite je tam ešte veľa vecí, ktoré môžeme doladiť a kolegovia aj ostatní ktorí sú tu není, tak budú schopní eh, zlepšiť eh, celý, celý túto, celý tento balík v budúcnosti, napriek tomu, že na európskej úrovni makroekonomický dohľad je mimoriadne dôležitý. Je to dôležité aj pre kritikov eh, uvažovať nad alternatívou, teda nič nerobiť, čo je oveľa horšie ako to, čo sme my navrhli. Čiže je nevyhnutné mať systém, ktorý bude zbudzovať dôveru a ktorý bude fungovať. Ako som spomenul, veľmi úzko sme spolupracovali s pani Ferreira. A snažili sme sa osvojiť si prístup, v rámci ktorého by sme počiarkli dôležitosť zapojiť tie členské štáty, ktoré sa obávajú nejakých makroekonomických nerovnovách a aby sme ich donútili e, vlastne riešiť tieto makroekonomické nerovnováhy skôr, ako to bude problém, ktorý prerastie na ostatné členské krajiny. Myslím, že tu sme uspeli a podarilo sa nám jasne pomenovať, že sa nesnažíme sankcionovať krajiny, ktoré majú problémy. Práve naopak, ako už bolo popísané, snažíme sa e, osvojiť si systém, v rámci ktorého budú krajiny nabádané na zmeny a takisto na isté korektívne e, zmeny. A je nevyhnutné počiarknúť tento fakt, pretože tu došlo značnému nedorozumeniu tak na úrovni médií, ako aj v kuloároch tohto parlamentu. Snažíme sa takisto nastaviť systém, ktorý by bol e, viac automatickejší v porovnaní s tým, na ktorom pracuje rada. Keď sa pozrieme späť na systém roku 2005, to bol čas, kedy muselo dojsť k revízii e, paktu a stability z dôvodu problémov niektorých členských štátov. To len dokladuje dôležitosť e, osvojenia si systému, ktorý bude dostatočne automaticky tak, aby došlo k prijaťu niektorých krokov a aby nebolo možné nejakým spôsobom E, politicky sa dohadovať o možných zmenách alebo nezmenení takéhoto paktu. Takisto sa domnievam osobne, že tie sankcie za e, nenaplňanie sú dostatočne prísne. Ja e, navrhujem, aby sme to odstupňovali, pokiaľ ide o tieto sankcie, aby sme istú škálu si osvojili. A takisto sme takmer všetci súhlasili s tým, že pokiaľ ide o krajiny, ktoré pristupujú k falšovaniu štatistík alebo nejakých údajov, alebo kedy príde k nejakému závažnému prípadu z prenevery, tak by sme mali pristúpiť k sankcii na úrovni 0,5 eh, hrubého domáceho produktu, čiže takú, takáto vážnejšia sankcia. Takisto musíme nájsť aj nejaký spôsob, kde stanovíme istý strop na tieto sankcie, pretože nie je možné uvaliť enormné eh, sankcie. To by malo recyklický efekt pre dotknutú krajinu. A ako som už e, spomínal, tak ako hovoril pán e, Fejo, je treba uvažovať e, nad tým, kam dať tie peniaze z, z sankcií. Mali by byť teda distribuované. Otázka je teda, či je vhodné smerovať ich do krajín, ktorým sa darí ekonomicky. To asi nie je moc inteligentné, preto by to malo smerovať do fondu pre riadenie krízy. E, v tejto fáze je to FSF, e a to je oveľa lepšie riešenie, podľa mňa. Vo všeobecnosti e, sa nám darí v tejto veci a ja sa teším na spoločnú diskusiu s kolegami, e, teším sa na pozmeňovacie návrhy. E, v rámci rokovaní tieňovi boli veľmi aktívni a určite sa nám podarí nájsť konsenzus. Najdôležitejšie z môjho pohľadu je, E, dopracovať sa k širokému konsenzu na úrovni parlamentu. To je jediný spôsob, ako si zabezpečiť tú silnú pozíciu pred samotnými rokovaniami s rádou. Ďakujem, pani predsednička. Vicky. Ďakujem pekne, Vicky. Stručne, pretože chcem, aby sa dostali aj tieňoví spravodajci k slovu. Ja myslím, že je potrebná transparentnosť ak teda nebudeme dnes mať dostatok času, tak si musíme jednoducho ten čas nájsť. Ide o národné rozpočtové rámce. Ide o to stanovovať si priority. A prečo je to v balíku? Je jasné, že e, rozpočtové rámce vplývajú na samotný rozpočet a tam, kde sú prísnejšie národné opatrenia, tak e, je aj lepšie respektovanie paktu stability. A ako povedala Silvia, potrebujeme aj udržateľný prístup. Nejde o správu v rámci spolurozhodovania, ale ja úzko spolupracujem s kolegami spravodajcami, aby som sa ubezpečila, že E, budú zohľadnené e, všetky návrhy. Ja som si vypočula tých, ktorí sa vyjadrovali o eurozóne, e, keď hovorili o tom, že by komisia mala zajsť ďalej. Jadrom je úplná transparentnosť. Ale nemali by sme napriek tomu podceňovať to, že táto otázka je veľmi citlivá, pretože to vždy bolo v rukách zvrchovaných vlád a ja dúfam, že sa nám podarí nájsť rovnováhu medzi osvedčenými postupmi a rešpektovaním e, zvrchovanosti e, členských krajín e, pretože je to niečo, čo sme hlasovali aj pri správe FEJO a musíme uznať, že národné vlády majú priority, ktoré idú nad rámec EÚ potom k transparentnosti. Tu sa netýka iba e, dlhov, ale aj e, záruk a likvidity. Potom je tu aj otázka metodiky a e, predpovedania, potom prísne účtovné štandardy, národné pravidlá v oblasti fiskálnej politiky. Naozaj si to musia národné krajiny e, privlastniť, pretože hlavne krajiny v e, eurozóny e, s prísnymi národnými pravidlami lepšie rešpektovali rast paktu a v tejto oblasti naozaj je dôležité si uvedomiť, že rôzne krajiny majú rôzne povinnosti vyplývajúce z paktu a potom je tu nezávislý dohľad, hlavne v prípade e, finančných inštitúcií. A ešte k transparentnosti, ak žiadame od členských krajín viac transparentnosti, tak e, potom si myslím, že aj európsky e, e, rozpočet e, by sa mal riadiť takýmito pravidlami, pretože je tu vzájomná závislosť. Takže rovnaká úroveň transparentnosti, to by naozaj bolo pozitívne. Musíme hovoriť aj o, o predpovedaní, a hlavne pokiaľ ide o predpovede komisie. Myslím, že by tu mali byť taktiež transparentné pravidla aby komisia mohla vypracovať svoj, svoj vlastný výhľad a potom e, prísť s odporúčaniami pre členské krajiny, ale aj členské krajiny by mali mať právo vypracovať svoje e, výhľady, ale počúvať tak komisiu ako aj iných. A niekedy rozdiel v názoroch môže byť e, zdravý. Nie je to presná veda, ale ja som ešte povedala, že členské krajiny by sa mali e, naozaj držať hlavne reality. Ak členské e, krajiny, e, výhľad, e, výhľady členských krajín sú veľmi vzdialené od tých komisie, tak potom by sa to malo napraviť, hlavne v eurozóne. A potom fiskálne fiškálne inštitúcie, e, sú tu osvedčené postupy z Holandska, Švedska a Rakúska a aj e, v Spojenom kráľovstve e, boli nedávno prijaté kroky. Tieto inštitúcie zohrávajú veľmi veľkú úlohu pri disciplíne a e, komisia tu odporúča osvedčené postupy. Ja myslím, že by to malo byť záväzné hlavne v rámci eurozóny a rada by som poznala nárok, názor rady. Mnohé členské krajiny už e, rešpektujú väčšinu odporúčaní v tejto oblasti a komisia nechce odporúčať e, novú legislatívu, ale e, skôr rešpektovanie postupov. Moji kolegovia žiadajú doložku E, ktoré by sa hovorilo o špecifickej legislatíve v eurozóne vyplývajúcej z tejto smernice. A ešte stručne k tomu, čo povedal Mario Monti, e, fondy pre dlhodobé investície, to by, mm, to by mal byť špecifický postup, ale ja by som chcela vedieť, e, ako by ste to rozlišovali v praxi a Máme taktiež skúsenosť, keď sa snažíme definovať príjmy z kapitálových investícií, ale to taktiež môže byť komplikované a tu súhlasím skôr, že už to vlastne je upravené. Na, e, pokiaľ ide o makroekonomické nerovnováhy, ja si myslím, že e, tu sa e, podkopáva význam výmených e, kurzov a ich úlohy v národných politikách. A ešte tretia pripomienka, možno, že ďalšie právomoci pre komisiu v naliehavých prípadoch. Ja viem, ako všetci ostatní, že je to veľmi citlivá otázka v rámci tohto balíka a o to viac v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Thank you very much. Right. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k všeobecnej rozprave. Máme minimálne 9 tieňových spravodajcov, ktorí sa hlásia o slovo, a to nehovorím o tých, ktorí sú viacnásobní tieňoví e, spravodajcovia a budú zdušiť ďalší rečníci a máme menej ako hodinu, takže určite nebudeme mať dostatok času, ak by sa všetci chceli plnohodnotne vyjadriť. Takže pokúsime sa nájsť e, nový termín a pokračovať. Najskôr Filip. Ja viem, že vy ste viacnásobný tieňový spravodajca, ale prosím, pamätajte na tých 18 ďalších, ktorí sa hlasia po vás. Beriem to na vedomie, pani predsednička. Hospodárske e, riadenie má za cieľ e, konvergenciu a bez toho nebudeme E, nezaručíme fungovanie menovej únie. Takže to nie je možnosť a my e, podporujeme spoločné pravidlá, ciele a nástroje. Súhlasíme s mnohým, čo je v šiestich správach a keďže je málo času, tak sa zamerám na tých šesť bodov, ktoré sú podľa nás problematické. Poprvé, e, cesta konvergencie. Myslím hlavne na, na zníženie dlhu o 20 ročne. Ja si myslím, že to naozaj je e, veľmi malé. Ehm, možno, že pre niektorých to bude ľahké, pre iných e, dosť ťažké. E, ak by to išlo, tak by to znamenalo 10-percentný nadbytok HDP a keď sa pozrieme na dnešnú situáciu, 20 eh, eh, zhruba členských krajín by bolo stíhaných za, eh, pre, za nadmer, nadmerný schodok. Ale ja si myslím, že hrozí ešte viac negatívny rast a to škodí európskemu hospodárstvu a preštajte si hospodárskú tlač a uvidíte to. Potom makroekonomické nerovnováhy. To je pre nás kľúčový nástroj. A tu chcem poukázať hlavne na to, že ak sa pozriete na španielský a írsky príklad, tak to nejako nesúvisí s zlým postupom vlád. E, všetko to pochádza od e, súkromného sektora. Nie sme v socializme, to znamená, že e, vlády nemôžu veľmi e, nejak ovplyvniť tieto bubliny alebo iba obmedzenie. Takže stíhať vlády za niečo, čo naozaj nemôžu kontrolovať, to je asi dosť zvláštne, aby som dokonca povedal, že e, v prípade týchto bublín ECB mala dokonca viac právomoci a väčšiu kontrolu ako členské krajiny. Po štvrté, sankcie to sme už povedali, sú procyklické, e, sú to len sankcie, žiadne stimulácie a súhlasím s Korin. E, ale aj tak sa obávam, že eurodlhopisy sú iba súčasťou niečoho, čo by e, mohlo byť stimul, aj keď sme od toho ešte veľmi vzdialení. Opäť je to riešenie, ktoré by malo vyhovať všetkým a nie sú tu skutočne odradzujúce faktory. Po piaté, tento balík z vzhľadom na komunitárny postup znamená viac právomocí Európskej komisii, ale musíme myslieť aj na to, že Európska komisia je politický orgán, nie je to neutrálny e, orgán. A je tu aj e, výročný prieskum, ktorý hovorí o tom, že treba znižiť verejné výdavky, zreformovať e, trh práce, ale nehovorí sa nič o konvergencii, o investíciách v budúcnosti. Ale ja už som to povedala aj maďarskému ministrovi. Po šieste, a to je posledný bod, generálne riaditeľstvo ECFIN sa iba vyjadruje, keď sa to týka priamo aj iných generálnych eh, riaditeľstiev napríklad e, to pre zamestnanosť, to je reforma trhu práce, ale napriek tomu vedie generálne riaditeľstvo ECFIN. Takže to sú tie hlavné problémy a ešte na záver chcem povedať, že tento celý e, balík stojí na jednej myšlienke a síce, že vzhľadom na to, že nemôžeme mať skutočnú, skutočné hospodárske riadenie, tak potrebujeme pravidlá na istú náhradu. A čo, ak je to celé nesprávne, teda že nie je možné nahradiť e, európsku správu, pretože tu potrebujeme pre e, menovú úniu a tie e, náhradné pravidla by možno nefungovali. Takže preto máme pochybnosti, či sa naozaj dá niečo takéto nahradiť. A preto my ako Európsky parlament by sme sa nemali vzdať tej, tejto myšlienky. Možno, že by sme mali ísť ešte e, bližšie k tomu, čo Triše opatrne nazval e, Federáciou rozpočtov. A ešte chcem poďakovať e, spravodajkyni za to, že takto intenzívne spolupracuje so všetkými nami. Nepodceňujem ani možné hlboké politické rozdiely, ale budeme pracovať konštruktívnym spôsobom, aby sme mali vyvážený a uplatniteľný balík. Ďakujem pekne, ja iba prečítam ten zoznam, aby som si bola istá, že som nikoho nevynichala. Najskôr tieňovi. Udo Bullman, Jose Garcia Magallo, who's filling in for Mendes de Vigo, Mr. Dorfman, Edward Cicluna, Mr. Chuntis, Liam Huangok, Mr. Karins. Then we go to the... Uh... A potom uh, ostatných rečníkov. Mr. Bokros, Pervanche Beres, Astrid Lulling, um, Sven Giegold, um, anybody else? Right, so next it's Dirk. Dirk, ďakujem pekne pani predsednička. Ja podporujem tento balík o hospodárskom riadení, je to dôležité a opraviť chyby paktu. A keď sa pozriem na správu pani e, Gulár, implementácia rozpočtového dohľadu, dohľadu a je tu jedna e, hlavná myšlienka, a síce eurodlhopisy. A ja myslím, že to e, nie je na svojom mieste. Ona píše správu o návrhu komisie, a, a potom sa odkloní od témy. Takže hovorí o eurodlhopisoch, teda o eurodlhoch. Neviem, ako vyvážime rozpočty, keď budeme mať ešte e, viac dlhov. Takže celý tento odsek aj o MMF, e, to sa to, to za tým cítiť e, ducha Spinelliho, aj keď e, musím povedať, že ja chodím na e, tento výbor Spinelli, ale nemyslím si, že je to správne v tomto balíku, pretože to ohrozuje e, celý obsah. Ak Nemecko nebude chcieť, tak nebudú eurodlhopisy. O tom som presvedčený. A ja si kladem otázku, čo si o tom myslí kolega pretože ho čakajú e, o mesiac, dva e, ťažké e, voľby. A taktiež pani Wertmann Kohl, to isté na začiatku marca a nikto za CDU jednoducho už zmizli. Takže eurodlhopisy. Tu ohrozujete celý balík, takže sa pýtam spravodajkyne, či by mohla prepísať správu a E, vyškrtla časti o MMF a o eurodlhopisoch. Mňa, mne to pripomína rozpočet e, na rok 2011. E, každý mal svoj návrh a nakoniec to museli stiahnuť niečo ako na štýl mexickej armády. A pokiaľ tu budú eurodlhopisy a myšlienka toho Európskeho menového fondu, pardon, nie MMF, tak potom s tým nemôžem súhlasiť. Udo. Vážení kolegovia, komisia má naozaj veľkú príležitosť s týmto e, balíčkom, alebo mala veľkú príležitosť, pretože vo všetkých európskych inštitúciách aj v parlamente bol naozaj silný pocit, že po tých trých e, krízach e, finančnej, hospodárskej a kríze e, dlhovej že by sme boli pripravení mať viac európskej, európskej zodpovednosti, mať európske riadenie, mať inteligentnejšie postupy, ktoré by nás e, doviedli k európskej správe. Ale žiaľ, nestalo sa tak s týmto balíkom. Tento balík, a to vám môžem úprimne povedať, by mohol byť e, predložený aj bez krízy pretože je to napísané tak, ako keby e, tí, ktorí to e, chceli napísať, vlastne by to spravili aj bez krízy. Musíme to vylepšiť, pretože inak nebude žiaden pokrok pri európskej správe. Nie sú tu žiadne myšlienky, ktoré by hovorili o tom, že musíme spoločne e, výsť e, silnejší z tejto krízy. Takže ten rast, to mi tam chýba v návrhoch komisie. Pani e, Gulár, nejde o to iba zachovať investície. Máme mnohé krajiny, ktorých musíme viac investovať na to, aby sme e, vytvorili istejšiu budúcnosť a Kolegyňa Korín má štruktúralne chyby v jej argumentoch, keď hovorí, že musíme môcť hovoriť o investíciách, ale e, to neznamená, že opäť budeme hovoriť o štrukturálnych reformách, tak ako ich poznáme. My hovoríme o tom, ako môžeme rozumne investovať tak aby sme naozaj sa zbavili tých obrovských dlhov a aby nebolo ohrozené hospodárstvo. Takže to je to jadro. A, a vedzte, že ak to nezmeníte, tak nebudete mať väčšinu na tomto výbore. Budeme hovoriť aj o tom, ako e, sa máme správať e, v hospodárskom cykle. E, takýto cyklus musí byť čitateľný, takže nemôžeme mať úplne imunný e, balík e, voči takémuto vnímaniu cykla. Ale tu o tom nič nevidím, takže to musí byť vylepšené a potrebujeme rozumnú správu, rozumné konanie, ale to neznamená mať automatické reakcie, keď sa pozriete na, do slovníkov, tak nikde nenájdete pre inteligenciu e, ako synonymum automatizmus pretože e, to je možno, že automatická reakcia stroja na rovnaké podnety, ale e, ľudia vlastne zohľadňujú okolnosti a to mi chýba v tejto diskusii aj vo väčšine správ. A potom strana príjmov? E, prečo nehovoríme o zvýšení e, daní? E, to je druhá strana medaile a ak o tom nebudeme hovoriť, tak o niečo prichádzame a musíme taktiež hovoriť aj o automatických stabilizátoroch, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu a preto menšie sociálne výdavky, to je nesprávna reakcia musíme hovoriť aj o, e, hospodárskych nerovnováhach. Tí, ktorí e, môžu investovať, musia aj e, môcť investovať na to, aby eurozóna fungovala. To musíme e, môcť vysvetliť. E, žartuje sa o nemeckej situácii. E, m, my musíme niekedy konať európsky, aj keď nás čakajú e, miestne voľby Musíme sa riadiť európskymi kritériami a nebáť sa nadchádzajúcich miestnych volieb. Ale ja si myslím, že to ešte chvíľu bude vo vzduchu. Máme e, jasno v našej politickej vôli, chceme spolupracovať, ale ešte sa nám to úplne nedarí. E, moja skupina bude konštruktívne spolupracovať a prídeme aj s alternatívami vo forme pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem za pozornosť. Um, Ďakujem pekne, pani predsednička. Budem sa snažiť byť veľmi stručný a konkrétny. Um, prvú vec, e, ktorú chcem povedať, že tu hovoríme o ekonomike, ale predovšetkým hovoríme o politike Stačí pozrieť, čo sa deje na trhu, keď sa ohlasilo, že eh, ten prozorný mechanizmus eh, zvýši svoj strop a e, spružní svoje kroky, aby sa špekulácie proti euro znižili. A stačí vidieť diskusiu, ktorá tu prebehla, kde všetci sa snažíme vykladať vyhlásenia nemeckých vodcov, ako keď e, Rímania sa pozerali e, na krídlo vtáko, aby vedeli, čo sa bude diať budúci deň e, je jasné, že toto je jeden balík a veľa vecí sa už udialo, odkedy sa pripravil balík pre ekonomické riadenia a musíme sa zasadiť o to, aby sme ich naplnili, lebo ináč bol zastarala, musíme plniť ten semester a musíme aj plniť mechanizmus dočasný mechanizmus ekonomické riadenie a tiež musím vedieť, čo teraz bude robiť Centrálna banka, pretože tá teraz uľahčuje situáciu na trhu tým, že um, kupuje um, verejné dlhy, ale ako povedal pán Triše, um, povedali, e, nemôžeme to e, ísť do nekonečna, pretože ináč to e, bude zlá banka. Preto ja navrhujem, ako im to vie veľmi dobre, aby politická eh, reakcia vlád na odporúčania, ktoré mm, vyplynú z európskeho semestra, zohľadňovali eh, sankcie eh, pre zlé ekonomické riadenie a aby zohľadňovali mm, riešenie situácie v nejakom štáte v prípade čerpania toho permanentného mechanizmu a v prípade, e, že tak nastane, aby sa e, posudzovalo, či e, verejný dlh môže byť pokrytý z euro dlhopisov alebo obligácií. Keď sa ohlasilo, že mechanizmus, ktorý má vstúpiť do platnosti v roku 2013, by mohol predpokladať diskonty pre súkromných investorov, je to atraktívna myšlienka v tomto prípade um, toto riziko uh, to prináša so svojimi dôsledkami. Trisio povedal, že chce zabrániť tomu, aby to spôsobilo nestabilitu na trhoch. Tak to bolo. A spustil uh, krízu v Írsku a um, bolo povedané uh, na uh, tom istom fore, že sa to bude robiť, riešiť individuálne v každom prípade a uh, s použitím uh, MMF. Ale uh, v jednom prípade sa využila um, politika diskontná diskontná v prípade Argentíny za vlády Kirchnera a v tom prípade e, investori e, nevyšli z toho ziskovo. Ja myslím, že tá situácia opäť e, nastala zrazu a treba sa riešiť, zaoberať preto témou eurodlhopisov. Teda eurodlhopisy. Nie je to postup na uľahčenie rozpočtovej disciplíny, ale práve naopak, aby sa posilnila. Ako sa to robí? Zradí sa limit e, na verejný dlh, e, ktorý môže byť e, krytý a to zaručuje, že prekročenie tohto limitu musí byť v rámci národnej zodpovednosti a nesmie to byť uplatnená úžernická sadzba. A potom sa budú <clears throat> odmenovať tie štáty, ktoré plnia obzretnú fiskálnu politiku. A to vám na mysli obozretnú fiskálnu politiku, ktorá e, znamená plniť e, tieto strednodobé ciele a toto bolo podmienkou pre umožnenie štátov, e, aby vstúpili do tohto klubu. Ďalšia vec je, že musíme pokrývať verejný deficit vždy, keď neprekročí hranice, ktoré sa nazdajú byť rozumné. Nové misie tých štátov, ktoré splňa tieto pravidlá, by boli pokryté európskymi dlhopismi. Chyba to v tomto texte. Upresnenie e, tú myšlenku MM, e, e, Európskeho menového fondu. On má vydávať dlhopisy a on má tento fond poskytovať požičky štátom a toto by nám umožnilo určiť sadzbu, ktorá bude platiť pre tie štáty, ktoré to nebudú plniť ale tá otázka MMF, eh, tento by mal na starosti eh, spustiť eh, ten permanentný mechanizmus a tiež vydávať návrhy špecifických dlhopisov na spoločnom trhu. Preto tu máme oddelenie Európskej pokladne obrovských rozmerov, ktoré nám dáva taký trh s dlhmi, ktorý je taký likvidný a veľký ako americký a toto by umožnilo um, Európskej banke um, narábať so svojimi rezervami. A to treba, s tým treba skončiť, pretože keď hovoríme o um, disciplíne, samozrejme sme aj za rast. A v tom raste e, tie čísla, ktoré sa vozujú, sú pôsobivé. Keď sa pozrieme, aký bol e, HDP za posledných 10 rokov a 20, e, tak máme zdroje, aby sme použili plán B. Takže aj e, keby sa e, keby e, banka zvyšila svoje požičky 4 krát, máme tu množstvo emisiu špecifických dlhopisov, s ktorými rátal aj MMF. Takže e, preto žiadam, aby sme to posadzovali ako jeden balík a diskutujeme o politickej téme. Tu sa hovorí o tom, či e, východisko z krízy každý zvládne sám, alebo sa to bude robiť spoločne a solidárne. A diskutuje sa o tom, či e, chceme projekt, ktorý bude len palicou, alebo to bude aj mrkovou palicou a ja myslím, že u mňa v rodine ma viacej odmenovali ako trestali a že výsledok bol výborný. Okay, um, now it's uh, Mr. Dorf. Teraz pán Dorfman. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ďakujem, pani predsednička. Chcem krátko podať pár úvah k makroekonomickým nerovnováhám. Toto je e, nový nástroj. Tiež myslím, že e, to je e, nástroj, v ktorom by sme sa mali poučiť z minulosti. Ja myslím, že um, kontrola makroekonomickej nevyhave je um, účelom výkonnej moci a tým pádom aj komisie a v tomto zmysle si myslím, že návrh, ktorý komisia predložila, je dobrý nás návrh. Napríklad e, aj tá prevratená kvalifikovaná väčšina, ktorá sa tu navrhuje, je podľa mňa v tejto súvislosti správna. Ale my ako parlament e, musíme našu úlohu ako spoluzákonodarcu nesmieme sa aj zriesť a myslím, že máme prinajmenšom rovnakú úlohu, ako má rada a to nám e, ten návrh v tejto podobe vôbec nezaručuje a myslím, že musíme urobiť niektoré zlepšenia ako parlament. Myslím, že komisia musí mať nutnú prúznosť, aby um, stanovila makroekonomické kritériá v eh, tej scoreboard bez toho, aby um, mohla uh, zbaviť parlament svojej spoluzodpovednosti. No, musíme mať jasno v tom, že potrebujeme systém, ktorý umožňuje to, že um, tento, tieto systémy a indikátory budú neustále prispôsobené novým okolnostiam. Uh, súhlasím s eh, názorom predchádzajúcich rečíkov, že potrebujeme vnútornú kontrolu makroekonomickej nerovnováhy a otázku mm, rastu a mm, tvorby pracovných miest a nesmieme eh, ju zanedbať ale mm, rast mm, pracovného miesta nemôže byť výhovorky pre štáty, aby mm, spôsobali obrovské makroakademické nerovnováhy. A keď sú to štáty, ktoré nám spôsobujú osobitné starosti v Európe a keď sa nepozrieme, tak e, musíme e, pripustiť, že mali výnimočný rast a tvorbu pracovných miest v posledných rokoch, ale musíme žiaľ pripustiť, že tento rast e, nebol trvalo udržateľný a myslím, že tými novými pracovnými miestami si tiež nepomohli, keď ich e, zase stratili. Súhlasím s tým, čo povedali predchádzajúci e, rečníci, že tento systém musí mať výchovný účinok a nesmie to byť len trestujúci účinok a preto myslím, že v tom návrhu komisie je veľa dobrých postupov a súhlasíme s tým udeľovaním trestov čo bolo k tomu povedané. Ešte e, ďalšia úvaha o euroštátoch, neeuroštátoch. E, máme hospodárskú konvergenciu a myslím si, že e, hospodárska konvergencia v euroštátoch musí byť iná ako v neeuroštátoch. Napokon neeuroštáty majú menovo-politické možnosti v svojej hospodárskej politike, ktoré nemajú euroštáty a myslím si, že preto je v opodstatené mm, postupovať podľa návrhu komisiu e, pri e, hodnotení makroekonomickej e, nerovnováhy euroštátov a neeuroštátov a pristupovať k ním odlišne. You, Ďakujem pekne, pani predsednička. Určite to nebola ľahká práca pre šiestich spravodajcov, bola to tvrdá práca. Bol som na niektorých tých schôzach a snažil som vás dospieť k e, tomu súladu medzi týmto šestím správami a tiež k tým veľmi ťažkým e, lehotám to nebolo ľahké. Takže teraz nám ostalo mnohé duplicitné oblasti a vidíme, že v tejto správe je naozaj komplikovaný mechanizmus, veľa vecí sa tam opakuje a ja navrhujem, aby niektoré odseky, ktoré e, spomínajú tie isté témy e, vo všetkých šestich správach, aspoň by sme sa mali rozhodnúť pre tie, čo sú súladnejšie a jasnejšie a keď budem sa snažiť e, povedať to, čo povedali ostatní, ale nie tak úspešne, tak potom si zvolíme ten nasledujúci ocek. Ale to je iná vec. Myslím si, e, že dôraz e, tu na je viac na prevenciu ako na riešenie krízy. A to je problém, e, pre to, že nehovorím, že to je ľahké, ale je to oveľa ľahšie, keď hovoríme o tom, že keď to bude dobre fungovať, čo robíme, aby sme predchádzali krízam a potom budeme mať veľa komplikácií bez sankcií, čím budú tvrdšie bez toho by sme si uvedomovali, že keď príde kríza, tak potom zistíme, že je príliš e, tvrdá. Pretože dokonca aj dnes, e, aké sankcie nám spôsobujú obavy. Sú to trhy, tlak e, partnerov. Musíme si však uvedomiť, že keď máme príliš tvrdé sankcie, keď potom sa snažíme ich účinok zmenšiť e, komplikovanou e, politikou, tak je lepšie, aby sme e, hneď najprv nemali tvrdé sankcie. Ďalšia vec, čo chcem povedať, je, že úloha členských štátov mimo eurozóny nejako sme vynechali štáty medzi tým. Čo tie, ktoré začali mechanizmus ERM2 po dva roky? nevidím ich tam spomenuté. Mali by sme rozhodnúť, že či budú v tomto mechanizme, možno bez sankcií, alebo čo. Tak myslím, že by tam mala byť odvolávka na členské štáty rm 2 pretože všetky členské štáty, okrem niektorých, e, sú odhodlané e, vstúpiť do eurozóny o istý čas a mali by sme ich e, priniesť do tejto rodiny a zistiť, že aké pravidla bude mať pre ne. Tretí bod je, že aby sme vyriešili túto krízu a znižili tento dlh je tu e, známa ekonomická rovnica, že musíte mať najprv e, primárnu rovnováhu, to je v prebytok, a potom, že raz musí byť vyšší ako e, reálna úroková miera a akékoľvek záchrana alebo mm, odpustenie dlhu, akokoľvek ďalej to nazvete. A tu je ten oriešok, že mm, akokoľvek nerovnáhu sa snažíme riešiť úspornými programami, a ktoré na druhej strane majú, ako ukázali väčšina štúdií doteraz, účinok, že zhoršia rast akejkoľvek e, krajiny, ktorá ich príjme. Nevieme, aké to bude v dlhodobom výhľade, ale zatiaľ e, ekonomovia získali dôkazy, že tieto opatrenia boli negatívne. Írsko a Grécko sa dostali do negatívnych čísel kvôli úsporným programom. A v dôsledku to aj reálna úroková miera. A preto odpustenie dlhov a dlhopisy a m, mm, tie permanentné mechanizmy tu musia byť na to, aby uh, úrokové miery a reálne úrokové miery um, tých uh, vlád, ktoré si požičiavajú, musí byť nízke, aby mohli konkurovať uh, s ekonomikou a zrastom. Čo sa týka Európskeho menového fondu, samozrejme mali by sme to riešiť, pretože okrem toho budeme mať aj zmenu zmluvy, ktorá ktorú vyžaduje mechanizmus stability. A ja si myslím, že eh, je to eh, veľmi restriktívne a eh, možno by to neplatilo pre všetkých členov eurozóny, hlavne tých malých, Estónska, Malty, Cypru, pretože pokiaľ tam jasne neukážu, že mm, eurozóna je hrozná, tak tento mechanizmus nebude spustený. Takže členské štáty um, do toho prispievajú a potom, keď to potrebujú, tak pokiaľ nepreukážu, že euro je ohrozené, tak ne, budú mať prospekt z takéhoto mechanizmu. Chcem um, to porovnať s mechanizmom um, menového fondu, aby sme zistili, či je nezávislý od komisie, alebo či má byť súčasťou komisie, či um, bude robiť dozor a vydávať uh, dlhopisy a uh, robiť ekonomickú záchranu. Myslím, že mali by uh, sme um, sa na to pozrieť, pretože je to uh, súčasť uh, mechanizmov v rámci permanentného riešenia krízy. Ďakujem, Edward. Ja som neformálne eh, žiadala o mm, isté odporúčania a rady k zneniu zmluvy, ako ste teraz spomenuli. Čo sa týka ohrozenia eurozóny ako celej, myslím, že toto je eh, významná vec, eh, ktorú musíme riešiť. Nie je to také jednoduché. Teraz pán Šantis. Ďakujem, pán predseda. Ja som tieňový spravodajca. Ehm, moja e, frakcia robila tri z tých šiestich e, správ a sú to aj tri posledné správy na dnešnom e, programe. Preto čo teraz poviem, nemá nič spoločné s tým, čo sa snažil podniknúť eh, spravodajcovi, Oni k tomu pristúpili veľmi cížadostivo, ale súvisí to s celkovým postupom v tejto téme a s tým, čo um, sa označuje ako ekonomické riadenie. Ako frakcia GUE sme úplne proti tomu. Obávame sa toho, že keď eh, tieto závery vyvodíme ako mm, výbor, teda že podporíme komisiu a povieme, že môžeme teraz e, tie nerovnováhy zvrátiť s paktom stability a tento sprísniť a keď potom e, budeme mať mechanizmus na riešenie nerovnováhy, tak e, to pôjde nesprávnym smerom a Európsky parlament aj náš výbor má teraz možnosť presne zanalizovať základy a dôvody krízy a dobre sme začali, ale potom ďalšie kroky neboli také užitočná, to e, bola premrhaná šanca, ale teraz e, túto šancu e, nesmieme premrhať, teraz sme spoločne zodpovední za to, e, že kde nás bude viesť plnenie tohoto mechanizmu. A to chcem povedať presnejšie, potom to bude asi zrozumiteľnejšie. Týmto balíkom predsa chceme dosiahnuť, aby rámec pre hospodárskú politiku bol ešte prísnejší. A čo sa stane v takom prípade? Bude sa využívať tento balík ako možnosť tlaku proti tým členským štátom, tak potom budeme mať naozaj, e, e, ktoré museli prijať e, ďaleko siahle zmeny v rámci hospodárskej politiky a potom to pôjde na príťaž zamestnancov a obyvateľstva. A hovoríte, že chceme kontrolovať deficity, nechceme mať takú silnú zadlženosť, to znamená, že ten pakt bude uh, prísnejší a bude mať sankcie a potom budeme mať výsledky, ktoré už sme e, mali e, predtým a už sme nechceli, aby tieto výsledky nastali. Mnohí kolegovia povedali áno. A potom bude mať rast a potom e, bude problém zamestnanosti pod kontrolou. Ale v Lisabonskej strategii sa mm, sľubovala plná zamestnanosť a e, nevyšlo to, takže mm, silnejší pak stability a zamestnanosť a rast e, nejdu ruka v ruke. A druhý aspekt tejto téme je, že e, mm, nejako chce komisia aj spravodajcovia zapracovať postihy. A v mnohých prípadoch to bolo tak, že sme si všimli, že ten, tieto sankcie majú a miesto toho, aby sme bojovali s týmito dôsledkami, tak ich ešte stiažujú a prehlbujú. Čo sa týka nerovnováh, teda prognóz sú tu rôzne prvky, ktoré hovoria, že kedy a aké máme nerovnováhy, ale mnohé z týchto prvkov a ukazovateľov vôbec e, členské štáty nekontrolujú a um, potom ako bude vyzerať výsledok. Môžeme povedať, a e, v v Grécku sme to aj zažili, aj v Írsku, že môžeme teraz eh, robiť štruktúralne eh, reformy v poistovníctve a v sociálnej oblasti. Videli sme, kam tento mechanizmus eh, viedol. A tu si myslím, že sa nachádzame na nesprávnej ceste a my tu robíme ctižadostivé úsilie a môžeme tu rôzne myšlienky prebrať, napríklad jednotný Európsky menový fond, e, môžeme o tom hovoriť, ale e, v inom rámci, nie ako e, dvojúrovňová rýchlosť Európskeho menového fondu, môžeme mať fond Solidarity, ale nie takí, ktorí musia hneď splatiť s tzv. podporenými mechanizmami. Mohol by som k tomu viac povedať? A čo sa stane s týmto balíkom teraz? Tu je to tak, že najväčšie mm, politické institucionálne zmeny v EÚ nastali a toto, tento nebezpečenstvo si uvedomuje aj spravodajca. teda ozajstná reštrukturalizácia, ktorá však bude taká radikálna, že my, Európska únia, bude vyzerať úplne ináč. A preto mám na záver ozajstnú dilemu. E, my sme premerali šancu ako Európsky parlament, e, že sme neprijali správne dôsledky z krízy. A teraz e, máme zodpovednosť a e, bude Európska únia e, týmto balíkom zachránila, bo je to len rana z milosti, ktorú jej zasadíme. Ja dúfam, že to nebude rana z milosti a preto by sme sa museli, mali pokúsiť zo strany spravodajca taký príspevok urobiť, aby tá správa bola ešte lepšia. No zároveň musíme sa starať aj o to, aby Európsky parlament mohol dať svoj príspevok. To je zodpovednosť, ktorú má Európsky parlament a táto e, je zodpovednosť, ale ak nebude využitá, aby sa veci zlepšili, tak to bude na škodu. Oui, mes chers collègues, je... Vážení kolegovia, ja prelomím tento konsenzus teda to, čo sa snažia konzervatívci a liberáli na tomto výbore a tvária sa pri tom, že bojujú proti e, rade a presadzujú názory parlamentu. Ale v podstate e, vaše stanovisko sa stotožňuje s radou. <clears throat> Súhlasíte s radou a žiadate pritvrdenie paktu rastu a stability a pritom do Bulman zdôraznil nebezpečenstvo. Vy pritom posilníte ten, tú procyklickú povahu rozpočtových politík a neodstránite e, nerovnováhy v Európe, ale naopak prehlbite ich, e, zahubíte rast, ktorý má dnes problémy a prehlbite aj schodky. Dnes potrebujeme anticyklické a nie proticyklické politiky, ak naozaj chceme oživiť rast. A taktiež súhlasíte s radou, Eh, v tom, že chcete druhý akýsi superpakt eh, eh, platovej stability, pretože navrhujete upravenie platov, ale majte sa na pozore. <clears throat> Vy nám navrhujete situáciu, ktorá vlastne prehlbí zadlženosť domácnosti a e, vytvoríte akúsi španielskú makroekonomickú situáciu a to dnes lutujeme. Pozor pri sankciách, pretože je tu aký, sú tu, akýsi, sú tu e, často protieurópske e, nálady a viem, o čom hovorím. Možno sa to prejaví pri najbližších voľbách vo Francúzsku. Takže vy naozaj ohrozujete samotnú myšlienku Európy a e, správe Vicky Ford, e, tu som tieňový spravodajca, hovorilo sa o mnohých veciach, ale jedna je veľmi dôležitá. Ide o hodnotiaci orgán. Tu sa navrhuje, aby tento orgán bol nezávislý. Ale čo to znamená? Spravodajkňa si myslí, že nezávislý orgán od členských krajín, ale uh, ak áno, tak potom to nemôžu byť e, napríklad ratingové agentúry, súkromné agentúry, ktoré sa zmýlili pri kríze, pretože buď pod alebo nadhodnocujú e, rizika, ktoré idú ruka v ruke so štátnymi dlhmi. A my preto navrhujeme nasledovné, pretože je tu Európsky dvor auditorov, e, naozaj výsostne nezávislý, a niektorí navrhovali, aby z toho naozaj bola aj Európska ratingová agentúra a to opakujeme. Takže e, bol som trošku politicky nekorektný, ale ide o budúcnosť Európy. Uh, right, shadow... Posledný tieňový, pán Kerins. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Myslím si, že je na mieste povedať, že monetárna únia bez politickej únie má svoje nevýhody v časoch krízy. Možno na tom sa dohodneme. Pričom máme rozchádzajúce sa názory ohľadom toho, či by sme mali mať politickú úniu za účelom riešenia tohto problému. Týchto šesť správ sa nezaoberá tou podstatnou otázkou, kam smeruje Európa nesúhlasím eh, s kolegom, ktorý povedal, že sú to závažné a hlboké zmeny v rámci našej únie. Nemyslím si, že by to bolo tak hlboké a tak, tak podstatné, ako naznačovali niektorí rečníci. Čo sa snažíme napraviť, je fakt, že sa snažíme dať paktu rastu a stability istú prieraznosť, isté zuby, tak povediať. Eh, eh, ekonomická analýza diania za posledné roky naznačuje, že nikto z odborníkov by neargumentoval, že to nejako nesúviselo s vývojom nadmernej doch vlád, že by nebol problémom a dokonca aj Nemecko a Francúzsko vykročili mimo mantinely a že to nebolo nejakým spôsobom potrestané. Toto práve, že bol jeden e, z tých problémov, e, ktorý uvrhol Európu do dlhu, ktorý spôsobuje stratu dôvery. Samozrejme, to je prípad, ktorý sa rozšíra na iné časti sveta. Všetci musia niesť toto bremeno. Krajiny v rámci eurozóny sa týmto boria. A to sú dôsledky flagrantného porušovania paktu rastu a stability. Čo je teda možné a čo je nevyhnutné spraviť na to, aby tak tento pakt vlastne fungoval. A myslím si, že celkovo tá ponuka, ktorú predostiera komisia, je pomerne OK. Hovorili sme o tých stimuloch alebo o tých podnetoch versus eh, tým trest, tých, tým, tých trestov. Myslím, že tých stimulov bolo naozaj neurekom, ale trestov sme neboli svedkami. Ja zastupujem Lotyšsko jednu, jednu z menších, ale nie menej nejakých spôsob, hrdých krajín. A ja si predstavujem, neviem predstaviť situáciu, kde v rámci rady krajina ako Lotyšsko alebo Fínsko, chcem si vybrať zámerne, malý členský štát porušuje pravidlá paktu a potenciálne aj Francúzsko alebo Nemecko by boli potenciálnymi porušovateľmi a prebehne diskusia a bude hlasovanie o tom, že kto bude potrestaný. Len ťažko by ste ma presvedčili, nakoľko poznám, aké sú reálne pomery v Európe, že malý členský štát by mal nejakú šancu získať dostatok hlasov na to, aby sa vyhol e, trestu ale ten veľký členský štát, ktorý využije všetky páky, ktoré môže takýto členský štát e, veľký využiť, určite by sa nejakým spôsobom, nejakým spôsobom vyviazol z tejto situácie. Bolo by dobre pre celú úniu, pre eurozónu a pre krajinu, ako je moja, ktorá má naviazaný svoj výmenný kurz na euro a chce byť súčasťou eurozóny eventuálne. My naozaj potrebujeme automatičnosť eh, pri tých trestoch. Ak eh, spravíte takýto prehrešok, tak vás čaká toto. Ak tam nebude tá automatičnosť, tak to bude nabádať niektoré členské štáty k správaniu, ktoré bude potenciálne nezodpovedné a takéto negatívne dôsledky budú mať negatívny vplyv aj na nás ostatných, vrátane mojej krajiny, tak ako sme svedkami v súčasnosti. Čiže ja si myslím, a teraz súhlasím, že je potrebné e, dávať viacej e, odmien sladkých, sladkosti, to je fajn, ale potrebujeme určite aj ten trest, a teda dostať po prstoch, to počerkujú aj dianie z posledných rokov teraz tým správam, kde, konkrétne štvrtá správa, kde som tieňovým spravodajcom e, prognozy hospodárskeho vývoja krajiny. Keď sa zamyslíme nad preventívnym charakterom tejto legislatívy, tak by som nesúhlasil s niektorými kolegami, ktorí sa vyjadrili, že e, keď hovoríme o budúcnosti, potrebujeme túto legislatívu na to, aby sme dokázali vyriešiť túto krízu, aby sme to spravili už e, toto poobedie. Legislatíva funguje v dlhodobom horizonte a systematicky. Ak je to dobrá legislatíva, tak pomôže predísť nadchádzajúcej kríze. Ale táto legislatíva, aj keď bude implementovaná plne, aj so všetkým, čo k tomu patrí, nebude tým, čo vyrieši problémy nedostatku dôvery v trhy, ktoré, ktoré čelíme v súčasnosti. Čiže nebude to jediným riešením keď sa pozrieme na prevenciu v dlhodobom horizonte, musíme e, si ozremiť, z čoho vychádzajú prognozy. A návrh komisie e, predstavuje istý potenciálny konflikt. Komisia hovorí, že ten rast, alebo teda ten, ten prepad bude o toľko, toľko percent, ale členské štáty povedia, nie, my máme iné číselné údaje. Budeme o tom diskutovať, budeme argumentovať o tom, kto má pravdu, kto nie. Myslím si, že produktívnejším prístupom by bolo, keby komisia a každý konkrétny členský štát eh, sa dohodli na algoritme, ako tie ekonomické a hospodárske prognozy budú stanovované. Tak, aby sme sa vyhli akýmkoľvek potenciálnym nezhodám, pretože nás nezaujímajú tie nezhody, nás eh, zaujímajú tie najlepšie možné analýzy, ktoré sú možné pre každý členský štát a samozrejme pre EÚ ako takú. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Artus. Drahí kolegovia, už je veľa hodín, pomerne veľa hodín. Chcem byť stručný, chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastňujú tejto snahy. V tom rámci dohľadnom sme videli, že je možné, aby to fungovalo naprieč politickým spektrom. Teraz je to ešte ťažšie, pretože evidentne tie politické rozdiely sú vypuklejšie a ak máme byť úprimní, tak eh, pravdepodobne v hre je ešte viac, pretože občania veľmi pozorne sledujú, čo spraví parlament a rada v ďalšom kroku, takže je úplne nevyhnutné snažiť sa čo najviac dospieť k riešeniu, ktoré bude realizovateľné ekonomicky a zároveň bude aj spravodlivým riešením. Obe tieto aspekt, oba tieto aspekty budú veľmi pozorne sledované občanmi v tej súčasnej situácii. A už viacerí poukázali na to, že balík, ktorý navrhla komisia, obsahuje len niektoré prvky nevyhnutného riešenia. E, vo viacerých ohľadoch e, nereflektuje niektoré veci. A takisto je tam návrh, a to súhlasím s kolegom Karinsom, je tam návrh, ktorý, alebo návrhy, ktoré sú zbytočné je zbytočné e, zvyšovať e, takú pevnosť a e, aj to vymáhanie na druhej strane, vnímanie len čisto výdajovej stránky, zatiaľ čo systematicky ničíme schopnosť štátov zvyšovať daňové príjmy, to nestačí. Druhá vec, ktorá je kľúčová, je nevyhnutné si ujasniť, že v prípade nerovnováh sú tu takisto aj e, prebytky a schodky. A tie idú ruka v ruke. A je nevyhnutné si uvedomiť, aký je ten kauzálny efekt. Nie je to tak jednoduché ako konštatovanie, že ten, kto má schodok, je vinný vždy a ten, kto má prebytok, je vždy tým, kto udáva tón. ten ten, ten, kto má pravdu. A myslím, že je jasné, o čom hovorím. A Nakoniec e, nehovoríme o týchto veciach čisto v abstraktnom scenáriu, v abstraktnej situácii. Je to situácia, kde e, viacero krajín trpí takýmito vysokými mierami zadlženia. A dokonca aj tie najbohatšie krajiny, hovorilo sa o Nemecku, ale vzťahuje sa to aj na iné krajiny. Aj tie krajiny budú musieť posúdiť, či v konečnom dôsledku je lacnejšie otvoriť diskusiu o skutočnej daňovej spolupráci o, dostupno, o, o, o dostupnosti k financiám alebo dokonca reštrukturalizácii dlhu. Namiesto toho, aby sme jednoducho len odpísali niektoré z týchto prvotných opatrení a dokonca aj väčšiu časť dlhu, myslím si, že parlament musí využiť súčasnú situáciu na to, aby nastojil na riešení, ktoré bude fungovať a aby sa teda neobmedzil len na veľmi technické riešenia. Preto sa domnievam, že aj to, čo spravila Sylvie Gulán, keď išla smerom rozšírenia rozsahu pôsobnosti, myslím si, že v rokovaniach a v tej prebiehajúcej práci musíme e, dávať pozor práve na tieto šedé miesta, takéto nedoriešené momenty. A súhlasím s tými kolegami, ktorí sa viedeli, že jednoduchá automatičnosť nebude postačovať. Musíme sa vybaviť schopnosťou prejsť k niečomu čo by sa dalo nazvať e, skutočná hospodárska únia, ktorá bude schopná prijímať rozhodnutia, ktorá bude disponovať inštitúciami, ktoré napomôžu príjmaniu informovaných rozhodnutí aspoň v rámci eurozóny a myslím si, že e, toto by malo byť e, spoločné snaženie parlamentu, spoločný záujem parlamentu. Nemôže to byť rada, musí to byť metóda spoločenstva, ktorá bude upravovať veci v rámci eurozóny a dúfam, že v takomto duchu budeme môcť naďalej spolupracovať a som si pomerne istý, že tá realita v tejto chvíli a čisté ekonomické údaje posunú túto rozpravu smerom e, ktorý už poukázali, na ktorý poukázali niektorí kolegovia a takisto aj ja. Čiže jednoducho ten pakt rastu a stability sám o sebe, ako aj dôraz na istú pevnosť e, nás e, nedostane z tejto krízy a dokonca sa tým vzdialím ešte ďalej od reality. Ďakujem, Sven. Ešte sú štyria prihlásení. E, každý dostane dve minúty. Pán Hockmark. Ďakujem veľmi pekne, veľmi jednoducho. Súhlasím výrazne s tým, čo povedal pán Karins. Chcel by som ale dve veci povedať k tomu, ako pristupujeme tejto legislatíve, pretože v e, modernej spoločnosti je všetko previazané. Množstvo, ktoré investujeme do infraštruktúry, je e, kritické z pohľadu dlhodobého ekonomického rastu a samozrejme potom nadväznosti aj z pohľadu finančnej stability. A to sa vzťahuje aj na starostlivosť o deti, vzdelávania a tak ďalej. A potom sa dostávame do bežnej politickej diskusie. diskusie. A potom prichádzame o možnosť kontrolovať tie podstatné nástroje, ktoré nám pomôžu zabezpečiť fiskálnu stabilitu. Vidím, že tá diskusia je len pripomienkou takéhoto pozorovania. Z nášho pohľadu je nevyhnutné sústrediť sa na tie kritériá, ktoré sú súčasťou tej bodovacej karty, ktoré mali podstatný dopad na finančnú stabilitu. A samozrejme, tým sú schodky a prebytky. A takisto aj vývoj bežného účtu a takisto aj niektoré makroekonomické nerovnováhy, ktoré sú mimoriadne dôležité. Ale uistíme sa, že sa sústredíme na tieto veci, lebo zdá sa, že je tu tendencia rozširovať počet tých scoreboards a e, robiť z toho viac politickú diskusiu. O čo viac bude týchto kariet alebo bodov, tak o to e, širšia bude tá diskusia a o to viac diskusí bude ohľadom toho, ako implementovať pak stability jedna z najdôležitejších vecí je nesústrediť sa len na tie schodky, ale aj na prebytky. V dobrých časoch. A myslím si, že musíme posilniť strednodobé ciele tak, aby bolo možné ich dosledovať a doviesť do dôsledkov. A nielen diskutovať o tom, ako dôveryhodné sú prognozy na úrovni členských štátov. Pretože naozaj je v záujme členských štátov toto zabezpečiť. Je ťažké si predstaviť, že komisia prevezme na seba zodpovednosť členských štátov, ale tie ciele by mali byť dosledované. A ako budeme schopní v nadchádzajúcich rokoch naplňať e, rovnováhu e, vo verejných financiách. A myslím, že takto by sme mali postupovať. Ešte mám aj nejaké iné veci na mysli, ale tie už nepoviem. Ďakujem pekne. Lajoš, dve Ďakujem pekne, pán predseda. Jedna pripomienka, pretože pán Diego Fejo je už tu a on požiadal o istú radu, pokiaľ ide o pozmeňovací návrh 27, o tú jednu dvacatinu ide. Myslím, že obe riešenia sú nesprávne, ak sa spýtate na môj skromný názor. Nie je možné ich realizovať. Keď si spravíte jednoduchý výpočet, tak uvidíte, že v prípade vašej vlastnej krajiny sa to odvíja výrazne od tých podkladových predpokladov, o východiskových bodov, aký rast predpokladáte, akú mieru inflácie predpokladáte, a takisto aj, aká bude, aká bude povaha toho prefinancovania dlhu. Čiže tu je problém tzv. stock and flow. Ak máte krajinu ako je Grécko, ktorej dlh dosahuje 135 HDP, tak je to beznadejné. V prípade, že máte krajinu, ktorá aj dlh dosahuje 70 HDP, tak ešte stále sa to dá zrealizovať, dáva to zmysel, alebo v prípade, že zaznamenávate rast. Ak nie, tak potom máte problém, ktorý spomenuli viacerí ľudia, či chcete e, aplikovať anticyklickú alebo procyklickú politiku. V prípade tých, ktorí nevyužili dobré časy na to, aby naakumulovali rezervy, tak oni nemajú inú možnosť len voliť si procyklickú politiku aj v dnešných časoch. Tí, ktorí spravili ten e, teda procyklicky, ktorí miniali a tým sa dopustili toho dedičného hriechu, tí sú za to E, potrestaní, že v ťažkých časoch nemôžu si zvoliť anticyklickú politiku. Takže stock and flow musí byť takýmto spôsobom rozlišovaný a ten pôvodný hriech musí byť vzaný do úvahy a potom takisto aj ten tok, ten flow, akým spôsobom sa približíme k niečomu, čo bude udržateľné z finančného hľadiska. Ďakujem. Ďakujem, Pervanš. Ďakujem pekne, Pán predseda, ja som spravodajkyňa výboru pre zamestnanosť. Vyjadrujem sa k správe Vrtmankol, Ferrera a pán Haglund. Ale chcem najskôr pripomenúť, že v tomto balíku ostanú e, zvyšky legislatívne leftovers a to by nám malo pomôcť aj v dnešnej rozprave pretože vo chvíli, keď sme o tom začali hovoriť, sme sa tvárili, že to, čo sa robí na rade, nie je dôležité, takže mm, navrhuje sa tu istá e, minimálna úprava, ale e, to nepojednáva o tých najdôležitejších e, bodoch. A ja dúfam, že ešte budete mať príležitosť sa k tomu vyjadriť. Keď sa pustíme do prepracovania zmluvy. A teraz stručne za výbor pre zamestnanosť. Je tu istá čiste kvantitatívna obava, pretože samotný pakt sa ukázal byť neúčinný a neodstránil rozdiely schopnosti a pritom o to ide v pakte mal umožniť e, krajinám používať tú istú menu. Ale ako som povedala, ten prístup bol čiste kvantitatívny a pritom išlo o veľké rozdiely v konkurencieschopnosti. A potom prudent fiscal policy, tento pojem by sme mali nahradiť pojmom efficient fiscal policy. Mali by sme sa nad tým zamyslieť, pretože sú tu veľké nerovnováhy a celosvetové výzvy a myslím, že by sme sa mali posunúť vpred. A ešte tretia pripomienka a tým skončím. Celý balík vychádza iba z článku 121 zmluvy, ktorý pojednáva o hospodárskych politikách a, a teda politiky zamestnanosti sú iba akési okrajové a pritom je to aj článok 148 a preto navrhujem, aby sme mali dvojaký právny základ, článok 121 aj článok 148, aby otázky zamestnanosti neboli akousi e, premenou, ktorá sa používa na odstránenie rozdielov v konkurencieschopnosti. Ďakujem pekne a ešte Astrid. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr by som sa vyjadrila ešte k finančnému dohľadu. Tu parlament zohral dôležitú úlohu, pretože obhajoval konzistentné a európskejšie stanovisko. A ak Európsky parlament chce zohrávať e, v tomto prípade porovnateľnú úlohu, tak potom si musíme uvedomiť, že viac Európy znamená e, viac e, disciplíny je dôležité povedať, že sa nedá presazovať e, väčšia integrácia a, a zároveň zamietať e, dobrá rozpočtová správa ešte stručne k eurodlhopisom, aj keď kolega o tom nechce hovoriť, ale myslím, že musíme a hlavne kvôli tomu, že je to trochu zmetená rozprava a najskôr treba ujasniť, o čom presne hovoríme podľa toho, akú formu eurodlhopisov ide. Potom sú dôsledky naozaj veľmi rozdielne. Ja tu ešte nemám nejaké definitívne stanovisko, ale treba o tom hovoriť. A ešte jedna veľmi presná otázka. Zadefinovať kritéria verejného schodku vo výške 3 Tu sme zatiaľ zohľadňovali e, verejnú a štátnu správu a sociálne zabezpečenie. A teraz e, som počula, že by to malo byť bez sociálneho zabezpečenia. Uvediem príklad. Luxembursko má e, na rok 2001 rozpočet vo výške 12,7 miliard a deficit verejnej správy vo výške 1,8 milióna, e, teda percentá. A štátnej správy vo výške zhruba 4, 4%. 1,2% to eh, je vďaka eh, veľmi dobrému zdraviu eh, všeobecného dôchodkového systému. Aj keď to asi je krátkodobé. Máme rezervu viac ako 10 miliard. a nadbytok 800 miliónov za posledné roky a tým sa predsa len e, dopracujeme k deficitu 1,5 Ja myslím, že pán Juncker by nebol rád, keby ste zrušili toto kritérium, pretože by si musel okamžite poslať modrý list sám sebe. Ale treba to vzať do úvahy, pretože v štátnom rozpočte je 36 výdavkov spojených s sociálnym transferom, 20 platov a 13 investícií. Takže máme veľký problém. Nie krátko, ale strednodobo. A v tomko tomto kontexte. Ospravedlňujem sa pani Beres. Vy budete mať čas ešte na výbore pre e, zamestnanosť, kde máte tri správy, tam sa naozaj môžete vyjadriť a tu nechajte sa vyjadrovať členov tohto výboru. Treba na to jednoducho pamätať. Stručne. Astrid nehovorila o dohľade. Ja iba chcem povedať, že som veľmi znepokojený tým, ako sa vytvárajú orgány dohľadu a musíme na to dbať v našich správach. Určite sa k tomu ešte vrátime, ale ja myslím, že tu ničíme vlastne to, čo už dosiahol parlament a to je veľmi vážne. Teraz um, som mal stretnutie s belgickým predsedníctvom a teraz uzatváram eh, eh, rozpravu a mm, lehota na pozmeňujúce návrhy 10. februára o 12. Eh, a budú sa preberať o 21. do 22. marca a hlasovanie v tomto výbore je 9. Mm, a 10. apríla a v plene sa to bude prebrať v júni pretože je to ešte indikatívne, lebo ešte um, to uh, závisí od výsledkov rokovaní medzi skupinami a želám vám šťastný večer a uvidíme sa zajtra o 9.